Bonjour. Dobrý deň vám prajem všetkým. S veľkým potešením budem dnes spolupracovať tomuto vypočutiu a určite viete, že hlavné témy, že je to téma, e, ktorú sa zapodievam už e, vyše 20 rokov, takže s veľkým potešením budem hovoriť o otázkach nezákonných finančných tokoch, otázkach korupcie a jej dopadu na rozvojové krajiny. Je to téma konferencie Európskeho parlamentu. Za jeden dolár dlhu rozvojových krajín, chudobné krajiny strácajú 10 dolárov cez odliv nezákonných finančných e, prostriedkov. To je asi rozsah e, tohto javu na základe vedeckých e, štúdií. To znamená, e, toky nezákonných finančných prostriedkov sú desaťnásobné ako rozvojová pomoc. A naozaj to brzdí rozvoj a brzdí to kapacitu e, verejného sektoru ponúkať základné služby obyvateľstvu. Takže vlády sa snažia značným spôsobom riešiť tieto problémy, pretože predstavujú miliardy strát finančných rozvojových krajinám a je potrebné konať veľmi súrne. Preto podporujeme rozvojovú pomoc a snažíme sa riešiť aj aktivity nadnárodných spoločností a iných sektorov, ktorí využívajú daňové raje a techniky optimalizácie daňových príjmov pripravujú krajiny, rozvojové krajiny o legitímne príjmy. Ak napriek kríze naši európsky spoluobčania stále v veľkej miere podporujú verejné financie krajín rozvojových. Je dôležité, aby táto podpora bola efektívna, aby išla na prospech obyvateľstva, boj proti korupcii, boj za lepšiu transparentnosť eh, verejných financií, prerozdelenie finančných prostriedkov eh, do krajín pôvodu, či už sú to príjmy nadnárodných spoločností a ich sociálna eh, zodpovednosť. To sú všetko zásadné otázky, ktorými sa musíme zapodievať. A hlavne preto, keď posielame finančné prostriedky na podporu verejného rozpočtu týchto krajín. Ja osobne som bola súčasťou e, e, spoločnej afgánskej medzinárodnej organizácie, ktorá bojovala, bojuje proti korupcii a praniu špinavých peňazí v Afganistane. Pripravili sme správu o škandále Kabulskej banky, Kabul Bank, a bola som v Afganistane posledné dva týždne, e, kedy bol vynesený rozsudok e, v tomto prípade zneužitia finančných prostriedkov. Hovoríme o 900 miliónoch eur, dolárov, pardon, týchto 900 miliónov e, dolárov v podstate ukradli, ukradlo vedenie banky a e, ľudia blízky afgánskej vláde. Môžete si prečítať e, príbeh tohto podvodu na mojom blogu alebo na jednej stránke e, tejto organizácie MEC v Afganistane. Škandál spočíval v tom, že pri rozsudku e, sa neuplatnil zákon proti praniu špinavých peňazí a nedošlo ani k zabaveniu týchto finančných prostriedkov. Hovoríme o 900 milión dolárov, ktoré zaplatili medzinárodné organizácie. Čiže tu máme naozaj konkrétny rozsah tohto problému a význam použitia legislatívy boja proti praniu špinavých peňazí a boju proti korupcii. A teraz veľkým záujmom si teraz vypočujeme prezentáciu pána Parto na otázku Afganistanu. Všetky vystúpenia sa však e, vypočujem s veľkým záujmom nielen mm, jeho. Ďakujem pekne, milá Eva. Som veľmi rád, že sú tu dva výbory parlamentu, DV a zvláštny výbor pre organizovanú trestnú činnosť, korupciu a pranie špinavých peňazí, ktoré spolupracujú. V výbore Krím zvykneme hovoriť, že hovoríme o takej tej skrytej stránke krízy, ale keď hovoríme o tokoch, Eh, špinavých peňazí, ktoré prichádzajú z tretich eh, štátov, eh, z rozvojových krajín do rozvinutých krajín, či už často aj zákonným spôsobom a za pomoci legitímnych bank, dostávame sa do takej tej bielej stránky alebo viditeľnej stránky tohto problému. A som rád, že Európsky parlament sa touto témou e, zaoberá bez nejakého ďalšieho zdržiavania. Máme veľmi nabitý program, máme vo, veľa veľmi zaujímavých vystúpení. Je tu pán Baker, riaditeľ Global Financial Integrity, ktorý bude hovoriť o Eh, Global Shadow Financial System, globálny tieňový finančný systém, eh, využívanie nezákonných finančných prostriedkov. Eh, pán Winning mal byť druhým vystupujúcim, ktorý je hlavným poradcom v Spojenom kráľovstve vlády Spojenej Spojeného kráľovstva, ktorý bude hovoriť o kriminalizácii nezákonného obohacovania a úlohe boja proti korupcii vystúpi po pánovi Bakerovi a potom bude hovoriť pani Jennifer Bramlett, bude mm, mm, z globálneho programu boja proti praniu špinavých peňazí z OSN, takže každý vystupujúci dostane 15 minút v rámci tejto prvej časti a potom e, e, otvoríme diskusiu. Takže pán Vining, nech sa páči, máte slovo. Well, thank you to the chair and Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, vážení e, obaja predsedovia. Ďakujem obom výborom, ktoré ma pozvali vystúpiť e, na dnešnom vypočutí. Téma, o ktorej budem hovoriť, na ňu sa často zabúda v západnej Európe. Ako uvidíte, mám na prvej stránke svojej prezentácie napísané nevysvetlené bohatstvo vo verejnej správe. E, citujem taktiež článok 20 dohovoru OSN boje proti korupcii. Týka sa to otázky osoby, ktorá pri vstupe do e, verejnej správy vstupuje do tejto funkcie s relatívne skromnou sumou peňazí, ktorú vlastní. Ale potom, keď odchádza z tejto funkcie, zrazu má táto osoba o mnoho viac peňazí. V niektorých e, členských štátoch EÚ je tento fenomén neznámy, ale v juhovýchodnej Európe, kde som e, strávil dosť veľa času v oblasti boja proti korupcii, verejnosť e, tento fenomén veľmi dobre pozná. Pozná takéhoto štátneho úradníka, ktorý má veľmi skromný plat, dajme tomu 400 eur na mesiac a odchádza po niekoľkých rokoch zo svojej funkcie s tisícmi, aj keď aba dokonca možno aj miliónmi eur a taktiež e, e dosť značným e, nehnuteľným majetkom. V roku 2003 e, OSN vo svojom dohovore sa vyjadrila k tejto téme a navrhujú, aby signatárske strany tohto dohovoru zvážili zavedenie do svojho trestného zákonníka ustanovenie, ktoré by vyžadovalo od štátneho úradníka, ktorý e, získal nevysvetlené bohatstvo vo svojej funkcii, aby vysvetlil, odkiaľ tieto peniaze má. To je veľmi pekné, ale je tu malý problém v tom, že nikto v EÚ nepodpísal toto konkrétne ustanovenie. A v juhovýchodnej Európe iba jeden štát toto začlenil do svojej legislatívy, a to Macedónsko. Potom, ako ich k tomu vyzval projekt, ktorý podporovala Veľká Británia. Je to škoda, pretože na celom svete Zhruba 44 štátov e, dodržiava tento princíp. Dôvodom je, že ponúka zdieľané bremeno medzi štátom a obvinenou osobou v dokazovaní e, jedného z najťažších, najťažšie dokazovateľných e, trestných skutkov a síce o korupciu. Problém s korupciou je v tom, že veľmi zriedka sú ľudia ochotní vystupovať ako svetkovia. E, často sa mi zapájajú do týchto praktík a preto často jedinou stopou, ktorú nájdete tejto ich činnosti, je práve toto um, zvýšenie a zväčšenie ich majetku, ktoré nie je vysvetliteľné. Tento princíp sa prvýkrát objavil v 60. rokoch minulého storočia v Latinskej Amerike, najmä v Argentíne, aj keď to bolo ešte mnoho rokov, kým sa to začalo prakticky aplikovať. Veľká Británia využila toto ustanovenie v 70. a 80. rokoch v Hongkongu, keď sa zaoberala korupciou vo verejnom sektore, ktorá tam veľmi prekvitala. Je to ustanovenie, ktoré je veľmi efektívne a má výrazný vplyv, ale v EÚ tento trestný skutok sa nevníma e, takisto. Sú tu argumenty, či je to v súlade s prezumciou neviny, s právom na e, spravodlivý súd. A um, taktiež sa tu niekedy uvádza zákaz seba obvinenia. Taktiež sa tu spomína často princíp povinnosti vysvetliť. O to tu vlastne ide. Musím povedať, že ja sám som štátnym úradníkom a všetci členovia výboru, ktorých tu pred sebou vidím, sú taktiež štátnymi úradníkmi, úradníkmi verejnej správy. Musíte napríklad predložiť e, deklaráciu o majetku, musíte podpísať, e, všetko, čo tam uvádzate, je pravda. Toto, myslím, po to povinnosťou vysvetliť ale nie je to celkom e, iba to. Je to trošku iné. Na rozdiel od bežných trestných činov toto ustanovenie hovorí, že ak štát dokáže, že e, daná osoba je štátny úradník, e, že vstúpila do funkcie s istou sumou X, preto je dôležité, dôležité to vyhlásenie o majetkových pomeroch, ale odchádzajú z funkcie s o mnoho vyššou sumou majetku musia dokázať, a to uspokojivým spôsobom, odkiaľ tieto peniaze vzali. Mnoho sa diskutuje o význame a definíciách, ale keďže moja prezentácia má byť veľmi krátka, myslím, že také uspokojivé vysvetlenie by bolo, aby toto vysvetlenie bolo na 51% isté, aby teda tá rovnováha bola skôr na strane pravdy. E, v EÚ sa diskutuje o tom, do akej miery by ten jednotlivec mal dokazovať to či ono. Keďže mám len 11 minút na svoju prezentáciu, ešte by som povedal jednu vec, ak dovolíte. Máme tu členov výboru, ktorí uznajú, ak majú isté právne pozadie, že princíp, e, ktorý sa tu držiava je obrátené riziko, dôkazové riziko, obrátené dôkazné bremeno. Európsky súd pre ľudské práva sa vyjadril, že e, to nie je v rozpore s týmto princípom. Nezakazuje to žiadna ústava v EÚ. Prezumcia neviny nie je absolútnou prezumcinou, je to kvalifikovaná prezumcia. A Európsky súd pre ľudské práva rozhodol, že stanovenie takéhoto mechanizmu v podstate tohto trestného činu, ak by sa dodržovalo toto ustanovenie, tak by sa splnili požiadavky, ktoré súvisia s prezumciou neviny. Krátko som hovoril s pani Žoli pred svojou prezentáciou a hovorili sme o tom, že vo Francúzsku napríklad je podobný princíp, je tu princíp, eh, na základe ktorého je možné dokázať, že osoba, ktorá sa stretáva s ľuďmi z organizovaného zločinu a má životný štýl, ktorý zo svojich príjmov nemôže financovať, eh, okamžite obvinená z trestného činu. Vidíte e, zrejme e, istú podobnosť e, medzi tým, čo som pôvodne vysvetľoval ja a týmto francúzským princípom. Na druhej strane spektra potom je otázka, či by sme taktiež mali podporovať vyšetrovanie v oblasti daní. Či tam by sa mali vysvetľovať taktiež zdroje financií. Máme teda to plitšie dno, pličiu stranu a potom tú hlbšiu stranu. Ehm, a je otázka, či by sa to malo vysvetľovať na oboch ehm, koncoch tohto spektra zdroje peňazí. E, pani e, Žoli mi položila otázku, čo sa stane s tými 900 miliónmi eur. Ehm, niektoré si to peniaze teda dostanú e, do vreciek štátnych úradníkov. Tomu by sa dalo zabrániť, ak by sme mali takýto mechanizmus platnosti. Ďakujeme pekne, pán Winning. Toto bola veľmi dobrá, konkrétna prezentácia. Teraz dám slovo pánovi Bakerovi, ktorý nám niečo povie o tom, na čo slúžia tieto nezákonné peniaze. E, pán Baker je riaditeľom Global Financial Integrity. Zapnite si mikrofón, nech sa páči. Thank you no, no, Thank you. Thank you, uh, Mr. Chairman. Ďakujem, pán predseda. Som potešený, že som tu mám možnosť uh, opäť uh, pracovať s Ebezuli a Miss V 1997, keď som cestoval po svete, robil rozhovory s ľuďmi pri príprave e, knihy, ktorú som písal o nezákonných finančných tokoch, tak som robil rozhovor s švajčarským e, bankárom a dal som e, tomuto pánovi anonymitu, aby sa mnou hovoril úprimne a povedal, že pokiaľ peniaze z daňových únikov nie sú na rovnaké úrovne ako peniaze z drog, tak nemôžeme bojovať proti pranie peňazí. A on um, poukázal priamo na tento problém. Pokiaľ budeme um, nechať otvorený ten tieňový finančný systém pre účely daňových unikov, a vyhybania sa plateniu daní, tak nemôžeme očakávať, že uh, tento systém um, bude brániť pohybu uh, zločineckých a korupčných peňazí. A v globálnom prostredí skúmame globálny pohyb nezákonných finančných tokov a osobitne pri tom, ako ovplyvňujú rozvojové štáty. V našej analýze na rok 2011 máme 783 miliard dolárov, ktoré pochádzajú, vychádzajú pred rozvojových štátov do západných ekonomík e, nezákonne a bez e, záznamu 780 miliard je naša analýza, takže to je trošku nižšie ako naše analýzy za dva predchádzajúce roky, ale predstavte si, ako toto narastlo za isté obdobie na trilióny dolarov, ktoré vychádzajú z rozvojového sveta do západných ekonomík. Skúmali sme cez hraničný e, zločin v rozvojovom svete a e, došli sme k číslu 650 miliard dolarov v 12 kategóriách e, zločineckých činností a mm, bolo to 12 e, ďalších kategórií, ktoré sme neanalizovali, ale zahrnuli sme do našej analýzy mm, drogy a mm, nezákonný obchod a falšovanie. Takže hovoríme o stovkách miliard dolárov, ktoré postihujú rozvojový svet. Ako tieto peniaze tečú? Tečú cez e, tieňový finančný systém, ktorý my sme vytvorili. Je dôležité pochopiť, že to e, neboli ľudia v týchto štátoch, z ktorých tie peniaze pochádzajú, ktorí vytvorili tento systém, ale e, vytvorili sme to my, ktorí bývame v štátoch, do ktorých tie peniaze prichádzajú. Tento systém teraz pozostáva z viacerých prvkov. Do neveraje. Keď som začal v mm, podnikaní, začiatkom 60. rokov bolo 4-5 daňových rajov na celom svete. Teraz je viac ako 60 e, po celom svete. A skoro e, všetky e, tieto daňové raje fungujú ako mm, tajné súdne právomoci, e, to znamená majú infraštruktúry právnikov a bankárov a účtovníkov, ktoré môžu vytvoriť e, subjekty, e, ktoré sa skrývajú za poverencami a konateľmi, tak, aby nikto nevedel, kto sú ozajstní vlastníci týchto subjektov. A tieto skryté subjekty spolupracujú a je ich milióny na svete. E, anonimné e, zverné fondy sú súčasťou štruktúry a falošné doklady sú súčasťou e, tohoto, tejto štruktúry aj falošné obchodovanie. Je súčasťou týchto kapitálových transakcií hlavne manipulácia cien pri vývoze a dovoze. Tieto to svedčí o tom, že asi 60-70 e, nezákonných peňazí, ktoré tečú cez hranice, pochádza z obchodnej činnosti. Trestná činnosť, e, ktorá je súčasťou tej témy, o ktorej teraz hovorili, hovoríme, tam je 30, až 35 trestnej činnosti, ktorá predstavuje asi toľko percent cezhraničných presných e, peňazí. Korupčný pohyb peňazí to sú peniaze, ktoré sú kradnuté cez súplatky a e, krádeže štátnych úradníkov predstavujú asi 5 e, tejto globálnej sumy. Ďalší prvok systému, ktorý presúva peniaze po svete, sú rôzne postupy prania peňazí, ktoré sa používajú väčšinou na osobitné účely a nakoniec sú to zákony, v západných e, ktoré umožňujú západným spoločnosťam sú to diery, ktoré sú v našich zákonoch a ktoré umožňujú týmto spoločnosťam predstavovať peniaze z rozvoja sveta. E, my e, sme sa do hĺbky zaberali už viac ako 25 rokov praním peňazí a nezákonným obchodovaním a my sme nedospeli žiadnemu úspechu. My sme zistili, že v dôsledku korupcii sa e, naše snahy na boj proti praniu peňazí e, sú neúspešné. Podľa všetkých analýz, ktoré sme robili, e, sme zistili, že tento objem rastie. Cezhraničná trestná činnosť v iných formách explodovala za posledných 20-25 rokov. To je hlavné trest, hlavné neúspechy, hla, hlavná hlavná ilúzia v tomto boji je, že by sme mohli e, dokázať e, zabraniť e, presunu peňazí z daňových unikov a zároveň ostatných presvedčiť, aby prestali presúvať tieto peniaze za účelom korupcie. Toto nie je možné. Toto je možno len vtedy, keď budeme schopní riešiť všetky časti problému. Ťažisko sa posunulo v posledných rokoch na vás e, v Európe. USA sa ujela e, najskôr vedúce úlohy v tomto boji, keď sme v 77 prijali zákon, podľa ktorého je nezákonné podplacať e, zahraničných e, úradníkov. V 80. rokoch sme prijali zákony proti praniu peňazí a podnecovali sme G7 a vytvorili e, globálny orgán proti praniu peňazí, ktorý sa stal pracovnou skupinou v finančných úlohách, ale teraz je EÚ vedúcim hráčom aj mnoho pozitívnych krokov z Európskej komisie a z ďalších činností, ktoré vy vykonávate. Rád by som hovoril o dvoch oblastiach, kde si myslím, že treba dosiahnuť ďalší pokrok a to sú dve oblasti, kde si myslím, že ešte treba veľa A to sú majetok a daňové podvody. Ehm, majetok alebo vlastníctvo znamená, že to sú tie fyzické osoby, ktoré vlastnia tie účty. Dovolte mi povedať e, k tomuto e, nominálnemu vlastníctvu, že nie je argument, ktorý by mm, podporoval to, že by ste nemali vedieť, kto sú tie fyzické osoby, e, kto sú vlastníci tých účtov, s ktorými obchodujete. Ale sú milióny účtov vo vašich bankách a iných bankách a iných finančných inštitúciách, kde nevieme, kto sú tí nominálni vlastníci účtov, s ktorými e, robíte obchody. E, ja som nevidel dostatočné motivácie na to, aby sme e, zabránili e, vytvoreniu krycích vlastníkov a krycích spoločností. Rád by som navrhol dva spôsoby, akými tento aspekt legislatívy možno posilniť. Poprvé, čo sa e, týka krycích spoločností, dať ich mimo zákon, postaviť ich mimo zákona aká je to radikálna myšlienka. Po 11. septembri v USA kongres prijal eh, vlastnícky zákon, ktorý eh, má eh, silnú časť proti praniu peňazí. A v rámci tohoto boli krycie banky odstránené a tieto krycie banky, podobne ako krycie spoločnosti, e, slúžili na to, aby e, nikto nevedel, kto vlastne tú banku. Tento e, vlastnecký zákon v USA ustanovil, že je nezákonné, aby akákoľvek inštitúcia vlastnila kryciu banku na svete a tiež ustanovila, že je nezákonné, aby akákoľvek firma posiela do USA peniaze, ktoré dostala z krycej banky a tiež e, potom uvedla, že e, v tomto zákone ustanovili, že to sa týka tiež pravdou peňazí z banky v New Yorku pri prevode niekde inde. Čo sa stalo? Hneď ako bol schválený vlastnecký zákon, boli zatvorené krycie banky na celom svete a ich počet klesol z tisícok na niekoľko a to e, bolo vďaka vôli USA riešiť toto hľadisko globálneho tieňového finančného systému. Stále existuje ešte niekoľko krycích bank, ktoré fungujú v Európe a Ázii a veľmi si dajú zložiť na tom, aby ich e, transakcie nikdy neprešli cez e, ich korešpondenčný bankový účet v USA, ale skoro úplne boli vymazané krycie banky a to isté môžeme robiť aj s krytými spoločnosťami. Je to vec politickej vôle. Ak je to príliš veľa, čo by sme brali do úvahy, tak je to ďalší krok v krycom vlastníctve, ktorý môže vyriešiť tento problém o nominálnom vlastníctve, a to je verejný register o tom, kto sú vlastníci tých subjektov, teda v sídle spoločnosti, vo verejnom registri, kto sú fyzické osoby, ktoré vlastnia tie účty. Obchodné registre zriadil štáty a štáty majú právo vedieť, kto sú tí ľudia, kto vlastnia tieto účty a verejnosť, e, ktorú štát e, reprezentuje, má právo vedieť, kto sú vlastníci týchto subjektov. Verejné registre by boli ďalším spôsobom, ako e, riešiť tento problém určenia nominálneho vlastníka. Ďalšia vec, o ktorej by som chcel hovoriť, je daňový podvod, daňové podvody. Najväčšia časť daňových podvodov sú e, transferové ceny v nadnárodných spoločnostiach a manipulácia e, ocenenia obchodu medzi nepríbuznými stranami a to e, za účelom e, stanovenia rôznych e, dovozných a vývozných cien, aby sa manipulovalo s daňami DPH a dovoznými clami, potrebnými daňami či inými zdrojmi príjmov pre vlády. V USA bol zaujímavý prípad, o ktorom rozhodol Najvyšší súd v roku 2005 a tento proces volal USA proti Pascantino. Pascantino a jeho kolegovia E, sa spikli, aby pašovali liehoviny z USA do Kanady. Najvyšší súd rozhodol, že e, oni zriadili program e, za účelom podvodov. Zajímavé v tomto prípade Baskantín bolo, že to nezáviselo na tom, že kde utrpel ten podvod, v tomto prípade kanadská vláda, alebo v čom utrpeli podvod, v tomto prípade to boli dovozné clá, Jednoducho e, v tom e, rozsudku e, bolo povedané, že vy ste sa ustanovili v USA a že ste založili túto skupinu, aby ste vykonovali podvod. A to bolo trestné podľa tohoto rozhodnutia súdu. Pomyslite si na to, že koľko rozhodnutí rovnakej povahy sa príjma v podnikoch na celom svete každý deň, kedy sa príjmajú rozhodnutia na to, aby sa manipulovali e, DPH a clá a spotrebné dane buď vo výuznej alebo dovoznej krajine v obchodných transakciách, kedy rediteľi a manažéri spoločnosti sa uchyľujú k takýmto transakciám a dopúšťajú sa trestného činu. Myslím si, že e, to treba vyjasniť v legislatíve, ktorú máme pred sebou. Daňové podvody musí byť vyjasnené v tom zmysle, že e, predstavujú e, transferové ceny a z manipuláciu ocenia v obchode medzi partnermi zúčastnenými stranami, kedy podstata týchto transakcií má za cieľ manipulovať e, sadzby DPH a cla a spotrebné dane. Ja by som nalihal na európskych orgánoch, aby posudzovali tieto témy, ako sú nominálne vlastníctvo a daňové podvody. Pán Berker, ďakujem veľmi pekne za prezentáciu, za aj silné argumenty e, v obidvoch častiach. Aj my vo výbore Krim sme mali potrebu neodčleňovať tie peniaze, ktoré väčšina ľudí si myslí, že sú, pochádzajú z trestnej činnosti, ale idú tými istými kanálmi ako peniaze ušetrené s daňovými únikmi cez tie mm, banky, firmy, právnikov, spoločnosti, ktoré majú dobrú reputáciu. Ďakujem veľmi pekne za túto prezentáciu. A dobre, teraz musím použiť plavý mikrofón. Takže, pani Jennifer Bramlett, nech sa páči. Nevidel som vás. Dobre, pani Bremlet, vy ste z globálneho programu OSN proti praniu špinavých peňazí, príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu. Ako aj ostatní rečníci, aj vy máte 15 minút na vašu prezentáciu. Ďakujem veľmi pekne, máte slovo. Ďakujem pekne a ďakujem aj predchádzajúcim rečníkom za vynikajúce prejavy. Do určitej miery sa to moje vystúpenie bude prelínať a poprosím vás o strpenie, pretože sú veľmi dôležité veci. Eh, hovorí sa, že trestný čin sa vypláca a je o tom som určitá pravda, pretože pachatelia trestnej činnosti by sa nezapájali do tejto trestnej činnosti, ak by na tom nemohli veľa zarobiť. A pranie špinavých peňazí je spôsob toho, ako e, eh, pachatelia trestnej činnosti môžu zabezpečiť, aby ten trestný čin ďalej bol výnosný tým, že skrývajú pôvod svojich eh, príjmov, vyhýbajú sa ich zisteniu a vyhýbajú sa stíhaniu, aby mohli investovať neskôr ak vláda bojuje proti týmto veciam, môže vyslať druhý signál, e, tak aby museli pachateľa trestnej činnosti schovávať príjmy trestnej činnosti a štáty majú možnosť destabilizovať e, pachateľov trestnej činnosti tým, že rozrušia tieto ich štruktúry ako teda môžu štáty e, sa pustiť do organizovanej finančnej trestnej činnosti? Proces efektívneho boja neza, proti nezákonným finančných tokov, vrátane e, prania pinových peňazí, pašovania peňazí a financovania terorizmu má viacero úrovní. Najdôležitejší krok, ktorý môže štát prijať, je vytvoriť komplexný režim boja proti praniu špinavých peňazí, kde bude mať patričnú legislatívu a reguláciu, ktorá bude v súlade s akceptovanými medzinárodnými normami vrátanie dohovoru OSN boja proti e, korupcii a obchodovaniu s psychotropnými látkami, e, dohovoru e, proti nadnárodnej organizovanej trestnej činnosti, ako aj v rámci 40 odporúčaní Financial Action Task Force, známej ako FATF alebo GAFI. E, dôležité je aj to, aby tieto zákony kriminalizovali pranie špinavých peňazí, aby tu boli jasné postihy za tento tieto trestné činy. Takisto by mali byť ustanovenia na zmrazenie a konfiškáciu príjmov z trestnej činnosti. Krajiny by mali mať takisto legislatívu, ktorá im umožní e, získať tieto zabavené finančné prostriedky späť do štátneho rozpočtu na financovanie ďalšieho boja proti organizovanej trestnej činnosti. Komplexná legislatíva by mala obsahovať ustanovenia o medzinárodnej spolupráci ako vzájomná právna pomoc, extradície a iné formy súdnej spolupráce. Odporúčania FATF hovoria o celej škále aktivít a osvedčených postupov, napríklad e, tajný e, príjemca alebo nominálny príjemca, evidencia. E, takisto dôležité je podávanie hlásení, finančné inštitúcie, e, realitné kancelárie, kasina a obchody s zlatom a diamantami musia nahlasovať podozrivé transakcie štátnym orgánom. E, Úspešný režim boja proti praniu špinavých peňazí by mal takisto aj mať požiadavku e, aby štátni úradníci podali e, vyhlásenie o majetkových pomeroch, aby museli vysvetľovať e, svoj, svoj majetok a musí byť dobrá politika, boja, daňová politika nariadenia, ktoré bojujú proti zneužitiu e, charitatívnych organizácií a neformálnych finančných subjektov ako Havala a služby mobilného bankovníctva. To takisto je potrebné. Je potrebné efektívne implementovať e, takýto režim e, boja proti špinavým peniazom, nielen ho mať. A to spadá pod úlohu alebo do kompetencie pre všetkým finančného dohľadu, finančnej uh, spravodajské jednotky, policie, colnej správy a prokuratúry. Tieto orgány musia úzko spolupracovať, aby e, upozornili na pranie špinavých peňazí, pašovanie peňazí a financovanie terorizmu. Musia efektívne sledovať tok týchto peňazí, aby mohli identifikovať, vyšetriť, zmraziť a zabaviť takéto finančné prostriedky a aby sa dali náležite identifikovať, stíhať a e, odsúdiť pachateľa takéto trestnej činnosti. To však predpokladá, že existujú takéto inštitúcie. E, takisto, že budú presadzovať legislatívu, to si vyžaduje, aby mali patričné zdroje, e, materiálne aj finančné, aby boli pracovníci dobre vyškolení, aby mohli vykonávať túto prácu. To znamená, budovanie kapacít a odborná príprava je zásadom, zásadou. Naozaj potrebná veľká politická vôľa E, vo všetkých týchto oblastiach. Je mimoriadne dôležité, aby policajní vyšetrovatelia mali špecializovanú odbornú prípravu, ako viesť finančné vyšetrovania, pretože sledovanie finančných tokov si vyžaduje iné zručnosti a predovšetkým si vyžaduje prístup a pochopenie špecifických typov informácií. Je to niečo iné ako vyšetrovanie vraždy alebo krádeže. E, prepojenie týchto pracovníkov, policajných finančných vyšetrovateľov a prokuratúry je takisto dôležitá. Takáto prírozová spolupráca zabezpečuje to, aby vyšetovateľia mali prístup k finančným záznamom, aby mohli e, mať potrebné dôkazy, aby následne mohli potom zabaviť finančné prostriedky a stíhať pachateľov trestnej činnosti. UN ODC zdôrazňuje význam národnej koordinácie a pozýva na rôzne odborné školenia ľudí, ktorí pracujú v týchto oblastiach, aby si vytvorili vzájomné vzťahy a zoznámili sa. My robíme takisto aj program, obraciame sa na finančné inštitúcie súkromného sektora, na osoby, ktoré majú povinnosť podávať hlásenie, aby pochopila, ako dôležité je pre nich spolupracovať s orgánmi presadzujúcimi právo pri vyšetrovaní finančných trestných činov. Nemali by sme zabúdať, Eh, aj na význam regionálnej a medzinárodnej spolupráce v rámci boja proti organizovanej trestnej činnosti. Pachateľa trestnej činnosti akoby nepoznali hranice a nemajú žiadny problém spolupracovať eh, na globálnej úrovni, aby dosiahli svoje ciele. Podobne aj vlády sa musia naučiť spolupracovať cezhranične, zdieľať si informácie a zapájať sa do spoločných operácií. Jeden problém, ktorý súvisí s vyšetrovaním prania špinavých peňazí, je to, či je to považované za trestný čin alebo nie. Každá krajina kodifikovala viacero e, e, trestných činov, z ktorých finančné príjmy e, sa môžu prať ako obchodovanie s drogami, obchodovanie s ľuďmi, podvod, korupcia a tak ďalej. Ale oveľa menej krajín zakomponovalo medzi takýto zoznam trestných činov aj pranie špinavých peňazí ako trestný čin. To znamená zásadný presun posun spolupráci s členskými štátmi UNODC zdôrazňuje, že orgány by mali okamžite simultálne paralelne vyšetrovať finančné toky z e, trestnej činnosti vždy, keď začnú vyšetrovať takéto e, trestné činy. Vysledovanie toku finančných prostredkov často poskytne dôkazy na odsudenie takýchto trestných činov, identifikuje majetok, ktorý by mal byť zabavený a zabezpečiť to, aby všetci pachatelia trestnej činnosti boli braní za, na zodpovednosť. To všetko dáva zmysel v systéme, ktorý máme tu v EÚ a v iných rozvinutých krajinách. Ale hovorili, žiadali ste ma, aby som hovorila o boji proti organizovanej finančnej trestnej činnosti v rozvojových krajinách. E, hoci tie základné kamene sú rovnaké, niekedy to uplatnenie musíme ušiť na mieru. Ehm, náš finančné systémy sú viac menej elektronickej povahy. My ako súkromné osoby máme viaceré spôsoby svojej identifikácie. Na hraniciach máme CCTV, máme komunikáciu v reálnom čase a informačné technológie a už teraz zavedené mechanizmy na výmenu informácií a na regionálnu a medzinárodnú spoluprácu. Máme tisícky vyškolených pracovníkov. A napriek tomu všetkému nepoznám uh, jedinú rozvinutú krajinu, ktorá by bola považovaná za krajinu, ktorá splňa, splňa všetky kategórie, ktoré meria FATF. Takže aké sú kľúčové výzvy, ktorým čelia rozvojové krajiny v boji proti nezákonným finančným tokom. Vymenujem viaceré témy, ktoré, o ktorých sa hovorilo na pra, e, seminároch a vzdelávacích podujatiach UNODC za posledné dva roky s rozvojovými krajinami. Upozornili na to rozvojové krajiny samé. V mnohých krajinách obyvateľstvo nevie o rizikách nezákonných finančných tokov a veľké peňažné platby za majetok, e, podvody, a úplatky sú považované za normálne. Korupcia štátnych úradníkov, slabá ochrana hraníc len zhoršujú tieto problémy. Mnohé rozvojové krajiny majú hospodárstvo, ktoré funguje na peňažných tokoch a vysoké percento ľudí, ktorí nemajú účty v bankách. To znamená, E, že ľudia e, využívajú sami neformálny systém, ako napríklad Havala a iné alternatívne systémy posielania peňazí. To je, sú mimo regulačných kapacít mnohých rozvojových krajín. Telefónne alebo mobilné bankovníctvo je veľmi populárne napríklad v Afrike. tak každý tam má mobilný telefón a poplatky za mobilné bankovníctvo sú veľmi nízke, pre všetkým v porovnaní za poplatky, keď idete do normálnej banky. Avšak e, transakcie mobilného bankovníctva nespadajú do tých požiadaviek poznaj svojho klienta a dobre ho e, preustruj pri zisťovaní podozrivých transakcií mnohé rozvojové krajiny ani nemajú zavedené systémy na vydávanie identifikačných kariet pred všetko obyvateľstvo a v mnohých krajinách je bežné, že ľudia legitimne používajú viacero mien. To sťažuje vedieť, kto si otvára účet a kto presúva finančné prostriedky. pár krajín má Zlo, len zo pár krajín má zložité finančné systémy, ktoré my považujeme za normálne a teda data mining tam je veľmi ťažký. V mnohých rozvojových krajinách e, orgány e, trestnoprávneho súdnictva nemajú ani potrebný software, nemajú licencie na programy, ktoré robia analýzy a nemajú schopnosť vysledovať nové metódy platieb a iné e, komplexné systémy prania špinových peňazí. Mnohé nemajú ani spolahlivú spolahlivé komunikačné kanály v reálnom čase medzi finančným dohľadom, policiou, e, colnou správou a finančnou vyšetrovacou jednotkou. V mnohých krajinách nie ani legislatíva, e, chyba tu politická vôľa pripraviť legislatívu a už vôbec ňou implementovať. Momentálne 15 jurisdikcií tzv. FATF vyhlásení na tzv. čiernom zozname a ďalších 24 krajín je na zozname sivom alebo tmavosivom, ktorý vedie FATF. Avšak to nutne nemusia byť prekážky prevencie e, boja proti finančným tokom. Je tu viacero krokov, ktoré môžu pomôcť rozvojovým krajinám bojovať proti organizovanej finančnej trestnej činnosti UNODC v rámci globálneho programu boja proti uh, uh, týmto aktivitám GPML pomáha k rozvojovým krajinám už 15 rokov bojovať a vo viacerých oblastiach sme zaznamenali úspech. Už som spomenula niektoré aktivity, ktoré robíme s pracovníkmi bank a inými, ktorí sú zodpovední za podávanie hlásaní. A chcem mať vyššie percento obyvateľstva, ktoré sa zapojí do oficiálneho bankového systému. Niektoré štátne správy si vytvorili politiky, kde všetci štátni úradníci musia dostávať plat na bankový účet a pracujú s bankami súkromného sektora s cieľom znížiť poplatky a prilákať nových klientov vlády e, sa snažia dať licenciu a zreglementovať Havalu, aby ju zosúladili s pravidlami a nevyhnali ju do, e, v podstate do e, sivej ekonomiky. Takisto informujeme prokurátorov o, o možnostiach boja a E, prokurátori a policajné zložky budujú medzi sebou dobré vzťahy, spolupracujeme a budeme teraz spolupracovať s Etiópiou e, v budúcnosti. Takisto podporujeme vlády, aby robili osvetu medzi obyvateľstvom o nebezpečenstvách e, krajina, kde nie je spolahlý internet, informácie môžu byť napríklad vymenané cez uzatvorený systém mobilných telefónov. E, máme celú škálu praktických školení zameraných na špecifické potreby a špecifické okolnosti jednotlivých štátov, od tých najzákladnejších až po tie najdokonalejšie, tam, kde nie sú k dispozícii IT systémy, e, robí sa analýza rukou na papieri a nie cez počítačové programy. A finanční vyšetrovatelia môžu aj papierové záznamy preštudovať a vysledovať stopy. Čo sa týka technických zručností, e, máme programy na riešenie problémov a tzv. kritické uvažovanie. Pretože v mnohých častiach sveta tieto veci nie sú súčasťou e, školskej prípravy. Snažíme sa pomáhať E, pracovníkom e, policie a justície v, každoden- v každodennej práci. Na politickej úrovni UNODC podporuje krajiny v tom, aby sa plnili záväzky medzinárodných zmluv a aby poskytli platformu pre členské štáty, aby vyjadrili svoje problémy a hľadali spoločne riešenia všetko, čo som povedala na začiatku, je základom boja proti organizovanej finančnej trestnej činnosti všade na svete, či už to rozvinuté alebo rozvojové krajiny. Ak sa vytvoria komplexné režimy takéhoto boja, ak sa bude požadovať od orgánov presadzujúcich právo identifikovať, analyzovať vyšetrovať a zabaviť e, majetok z trestnej činnosti, ak sa im dajú potrebné prostriedky, ak podporíme e, súdnu správu, aby bojovala, aby spolupracovala s prokuratúrou. E, to všetko pôjde na prospech. A to takýmto spôsobom v podstate zatlačíme na pachateľov trestnej činnosti tam, kde ich to boli najviac, na ich peňaženky. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Bramlet. A teraz otváram diskusiu pán Jakolíno z zvláštneho výboru, ale takisto je tu aj e, z pán Argentíny a pán Gomez, ktorý píše správu o korupcii. Moja spolupredsednička pripravuje správu DV, e, stanovisko k správe Krím a budeme robiť aj príbežnú správu z vášneho výboru, takže všetky tie návrhy, ktoré tu zaznejú, môžeme len uvítať. Avšak skôr ako dáme slovo poslancom, možno by bolo dobre ešte vypočuť si komisiu o tom, aká je aktuálna situácia s novými návrhmi a práce komisie v oblasti boja proti špraniu špinavých peňazí. Takže neviem, je tu niekto z, z, za komisiu, kto by sa chcel ujať slova. Možno pán Jesper Peterson z DEFCO, možno by nám mohol niečo povedať o tom, ako prebiehajú práce na strane Berlamontu. Ďakujem pekne. And well, thank you very request much. from the I'm yes. Uh, you I'm are not, the first, sorry, yes. No, I'm not. I'm from the commission, but... Ja zastupujem komisiu. Volám sa, volám sa Adrian Melemir a mám na starosti na program, programu stability z dlhodobého hľadiska. Oceňujeme toto dnešné vypočutie, pretože aj vďaka nemu máme stimuli pokračovať v našej práci v tejto oblasti na základe nástroja stability. Máme programy taktiež v oblasti organizovaného zločinu, respektíve boja proti nemu a v tomto smere sa sústreďujeme najmä na boj proti pašovaniu drog a taktiež pašovaniu obchodovaniu s ľuďmi. Nemáme teda konkrétne projekty, ktoré by boli zamerané na pranie špinavých peňazí ako také. Sústraďujeme sa na uchopenie osôb, ktoré sú do toho zapojené a, a chceme ich taktiež zbaviť majetku. Sústraďujeme sa na E, trasy heroínu a kokainu, pričom žiaľ sme zaznamenali istý posun. Afrika je čoraz viac e, významnou trasou v tomto smere. To súvisí je so slabinami v systémoch finančnej kontroly. Okrem toho sme zaznamenali, že došlo aj k posunu v oblasti iných e, komodít, ako napríklad cytopických drog a tak ďalej. Teda tým, že budeme sledovať eh, obchodovanie s nezákonnými tovarmi. Eh, popri tom eh, sa taktiež snažíme hľadať ďalšie možné kroky, ako bojovať proti praniu špinavých peňazí v rôznych krajinách. Avšak keď sa pozrieme na rozpočet na rok 2014, keď bude v platnosti, Pokúsime sa e, spustiť viacero projektov, najmä v afrických krajinách, aby sme posilnili tieto systémy, tak ako to už zadefinovala UNODC, aby sme zavedli príslušnú legislatívu, ale aby sme vytvorili administratívne kapacity, nasledovanie dodržiavania legislatívy, vynúcovanie práva a taktiež zvýšiť kapacity pokryť aj tie komplikovanejšie aspekty. V tejto chvíli je to ešte stále, lebo veľmi včasnom štádiu máme eh, mnoho rôznych iných priorít. Keď sa posúvame do susednejších krajín, tu sa jasne ukazuje, že naše kroky sú do veľkej miery zamerané na to, aby tieto krajiny schválili naše aké komunitách v tejto oblasti a taktiež, aby mali eh, platnosti príslušnej administratívnej reformy. Teda celkovo môžem povedať, e, že obraz je dosť zmiešaný a preto veľmi oceňujeme vypočutie, ako je toto, aby sme interne stanovili naše spoločné priority. Ďakujem. Ďakujeme. Teraz máme viacero rečníkov prihlásených do diskusie. Teda chcel by som požiadať všetkých kolegov, aby sa obmedzili na dve, dve a pol, respektíve maximálne tri minúty Najskôr dostáva slovo pán Jakolíno, ktorý je e, spravodajcom výboru Krym. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj všetkým rečníkom. Ja som si veľmi pozorne vypočul tieto prezentácie. Pranie špinavých peňazí zaberá mnoho zdrojov. Hovorí sa, že legálne peniaze sa do toho budú musieť investovať, aby sa to vyšetrovalo. My sme už podporili mnoho rôznych iniciatív, aby sme využili mandát, ktorý sme získali včera. Na celom svete je 60 daňových rajov. Mm, to je do špecifické číslo a jasne dokazuje, aké nevyhnutné je spolupracovať s tretimi krajinami keď zvážime tie 3 miliardy, ktoré tečú z rozvojových krajín do EÚ, 273 miliard eur, respektíve dolárov je to presne. Aké sú moje otázky? Nuž, pán Baker, dúfam, že ma počúvate. Vaša organizácia eh, sídli vo Washingtone. Je to na druhej strane Atlantiku na druhej strane sveta, tak povediac, teda dosť ďaleko od nás, od Európy, ale pracujeme spoločne a zaznamenali sme aj pokrok s výborom pre medzinárodný trh a nadvezujeme vzťahy. Teda, ak tá dohoda o voľnom obchode, o ktorej sa práve rokuje medzi EU a USA, s Kanadou, vaša dohoda o voľnom obchode s Kanadou, budete mať možnosť e, e, riadiť tieto finančné toky e, vďaka týmto dohodám o voľnom obchode. Mm, myslíte si, že tieto dohody medzi EU a USA by mohli pomôcť v tomto smere? Pani Bramlet povedala, že musíme posilniť regionálnu spoluprácu a rozvojové krajiny nemajú rovnaké vnímanie nezákonných finančných tokov. Musíme teda konať preventívne. Musíme preventívne skúmať a merať zisky, ktoré sa pohybujú v týchto krajinách. Zaznamenali ste nejaké konkrétne prípady prania špinavých peňazí? A v akom štádiu ste ich zaznamenali a do akej miery mimovládky sa nevedomky zapájali do týchto praktík? pretože toto môže slúžiť ako základ eh, hľadania širšej eh, právnej spolupráce medzi členskými štátmi, ale aj s jednotlivými tretimi krajinami. Ďakujeme pekne. Pán Mičel, ďakujem, pán predseda. Ja by som sa chcela opýtať, čo by sme mali očakávať od toho rozvojového sveta, keď sa pozrieme na to, čo sa deje v rozvinutom svete. Myslím, že táto otázka je veľmi rozsiahla, ale podľa mňa eh, by sme to mali späť vrátiť na trh sociálneho hospodárstva. Eh, táto vzniklo s myšlienkou, že to nebude manipulované, že budú ľudia konať eh, legitímne, eticky, že nebudú zarábať za každú cenu keď sa pozeráme ehm, na to, čo sa deje na trhu s drogami, to je síce ploťovaná hodné, ale keď sa pozrieme, čo sa deje na trhoch, eh, na finančných trhoch, tak to nie je o nič lepšie možno, eh, čo sa týka špinavých peňazí. Musíme teda riešiť aj tieto naše problémy. V Írsku máme kanceláriu eh, na sledovanie ehm, peňazí z trestnej činnosti, a funguje to bez ohľadu na to, či niekto má záznam v trestnom registri. Vychádza sa totiž z občianskeho zákonníka. Ak je predpoklad, že daná osoba má peniaze, nemôže ich vysvetliť, musí dokázať, že k ním prišla zákonným spôsobom. V Európskom parlamente sme e, zaviedli projektové účtovníctvo v rozvojovom svete a vidíme tu, že prichádzajú ľudia z e, veľmi renovovaných finančných centier a hovoria, prečo oni nemôžu mať projektové účtovníctvo. Ja im poviem, že by som ich prepustil, keby som bol ich šéfom. Títo ľudia nás presvedčajú, že nemôžu dodržiavať pravidlá projektového účtovníctva, že sa to nedá. Neviem, či ste čítali eh, knihu profesorky Schillerovej, eh, kde sa hovorí o tom, že problémom je Ehm, rozpad partnerstiev. Merrill Lynch bol partnerstvom, Goldman Sachs bolo partnerstvom. A keď to funguje ako partnerstvo, e, je tam do veľkej miery významný aspekt e, povesti. Ale keď e, sa to posunie všetko iba na zisk a zisk za každú cenu, tak sa tieto etické princípy strácajú. Teda chcem sa vás opýtať všetkých troch rečníkov. Myslíte si, že by sme mali zabezpečiť odstránenie ehm, obmedzeného ručenia, keď došlo k takémuto neetickému a trestnému konaniu. A keď sa pozrieme späť, myslíte si, že keby sme to zaviedli v minulosti, že by sme mohli predísť e, istým udalostiam z nedávnej minulosti. A, a vás, pán Baker, sa chcem opýtať na financovanie politických strán v USA. a To do veľkej miery prispieva e, k k dianiu v krajine, či majú priateľov v kongrese, či majú priateľov na iných e, miestach. Veľmi by ma zaujímalo, ako to vnímate vy. My tu máme v Európe tiež eh, isté problémy s týmto. A čo sa týka tých krycích spoločností, eh, myslím si, že k tomu sa budeme musieť ešte vrátiť. A ešte posledná vec. Dosť ma šokuje to, ako komisár Barnier pôvodne navrhol veľmi prísne auditové pravidlá a tie sa postupne veľmi výrazne zredukovali. Na svete máme 5 najväčších auditných spoločností a tie do veľkej miery riadia e, celý tento sektor. Pán Barnier sa snažil e, vniesť väčšiu mieru e, svetla, jasnosti do tohto sektora, ale bolo to obmedzené toto jeho úsilie a výrazne sa tento návrh zredukoval. Ďakujeme pekne, pán Mitchell. Teraz má slovo kolega Newton Dan. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem eh, za veľmi zaujímavé prezentácie našich rečníkov. Téma je komplikovaná eh, a nemali veľa času. Bol by som rád, keby sme dostali kópie ich prezentácií. To by nám, myslím, že veľmi pomohlo. Konkrétne otázky. Pán Baker. Máme delegáciu, ktorá sa na budúci mesiac chystá do Washingtonu. Neviem, či máte nejaké návrhy, za kým by sme mali, s kým by sme mali stretnúť eh, v týchto veciach. A po druhé, Chcem sa opýtať, či to, že máte FBI v USA, vám pomáha v riešení tohto problému, teda či Európa by si taktiež mala zriadiť svoju vlastnú FBI, teda akúsi policajnú zložku, ktorá bude prekačovať e, hranice. Máme síce stovky hranič, e, policajných zložiek, ale tie sú obmedzené iba v hranicách slovenských štátov. Zaujímalo by ma, či by sme teda mali urobiť takýto krok. Pán Bram, pani Bramlet, vaša prezentácia bola naozaj veľmi zaujímavá politická vôľa je rozhodná a v tomto s vami súhlasím a v tomto je problém. Jedna z nádejí, ktorú mám v tomto smere do budúcna je vytvorenie respektíve to, ako internet dal mm, mnoho rôznych možností a nových možností ľuďom a to prinieslo podľa mňa väčšiu mieru transparentnosti. Zameriavajte sa vy na to, aby ste hovorili ľuďom, ako po celom svete dochádza k zneužívaniu špinavých peňazí, či by sme nemali viac využívať bežných ľudí, aby sa riešili tieto problémy, aby sa odhaľovali. A ešte všetkým panelistom hľadáme konkrétne odporúčania mm, na to, ako by sme mali postupovať, ako by sme mali navigovať komisiu, čo presne by sme mali robiť. A v tomto smere by nás zaujímali vaše odporúčania veľmi konkrétneho charakteru. Ďakujem. Ďakujeme. A teraz pán Cortez Lastra. Dos minutos. Na dve minúty. Budem hovoriť stručne. Najprv sa chcem poďakovať spravodajcom e, za ich prítomnosť a za ich vystúpenia. Chcem povedať, že logicky akákoľvek analýza, ktorú budem môcť urobiť o e, tejto téme e, za 3 minúty, bude povrchová, povrchná. Ja by som začal s tým, čo je pozitívne a možno pozitívne je, že táto ekonomická kríza, ktorú teraz zažijeme hlavne v Európskej únii, asi e, kladie globálne problémy, tieto globálne výzvy na prvú úroveň v politickom programe a tieto výzvy, ktoré neboli na prvej úrovni v tejto kríze v Európe, sa dostávajú na prvú úroveň e, pozornosti a tiež by som chcel uvieť jednu vahu. Logicky e, tu riešime globálny problém a problém, ktorý postihuje stovky tisíc osôb a je isté, že mm, nové technológie, ako povedal pán Baker, keď otvoril tú tému, že predtým mm, boli len tri e, daňové vraje a dnes ich e, sú stovky a tieto nové technológie e, spravujú tento proces rozvoja daňových rajov, ale E, ide o to, že tieto nové technológie nám nepomohli pri rozvoji e, súdnych nástrojov a boji proti e, tomuto druhu trestnej činnosti. Takže chcem sa vrátiť k jednému slovu, čo treba zvorazniť v tom výbore a to je politická voľa. Že asi nebola politická voľa, aby sme rozdielili boj proti tejto trestnej činnosti, proti obchodu so zbraňami. a v každom prípade sa tu rozvíjal pohyb a finančný systém a tvorba e, veľkých fondov a bohatstva, ktoré si my nedokážeme predstaviť, e, z čoho sú živené. No, v prvom rade, ako je povedal zástupca komisie, e, že s touto politickou voľou by sme mali mať konečne nejakú zodpovednosť a tiež zistiť, aké sú naše súdne nástroje, aby sme umožnili e, boj proti organizovanému zločinu a praniu peňazí a mm, obchodovaniu s drogami a nie sme úspešní. V Mexiku sme mali schôdzu na túto tému v Latinskej Amerike na zhromaždení EÚ a Latinskej Ameriky a videli sme, že nám chýbajú nástroje, medzi štátmi, aby e, sme e, si vymenili informácie a je ťažké takto nekoordinálne bojovať e, proti tomuto problému, ktorý je veľmi globálny a ktorý ešte si myslím, ako bolo povedané, postihuje tisícky osob. Chcem povedať ďalšiu vec a myslím si, ako povedal aj pán Baker, že to sú asi veci, ktorých nie sme osobitne tvrdí z hľadiska politiky. To hovorím z hľadiska rozsudkov z hľadiska hm, trestného proti hm, obchodovaniu s drogami a hm, praniu peňazí. Tiež musíme uvažovať v tomto zmysle. Tiež e, sme pred pár mesiacmi e, skúmali transparentnosť medzinárodného obchodu. Videli sme, ako na severe Afrike e, milióny eur zmizli a to zrazu a snažili sa ich vystupovať a nebolo to možné a tí, ktorí um, poznajú um, medzery v práve, um, nakoniec pracujú pre finančný systém a pre tieto banky, miesto toho, aby um, pracovali pre verejný systém a aby bojovali proti organizované trestnej činnosti a korupcii. A nakoniec chcem položiť jednu otázku, pretože si myslím, že táto kríza nám spôsobila globálnu výzvu a je stredobodom e, našej politiky a to boj proti daňovým rajom. A ja sa opýtam, kde začať tento boj proti daňovým rajom, pretože to je e, boj, ktorý buď budeme viesť globálne, a to všetci, alebo bude veľmi ťažký. Ďakujem, pán Forest Lastra. Teraz slovo má pani Sargentini. Um, the... Ďakujem, pán predseda ako spravodajkyňa vo výbore pre občianske slobody e, na e, tému boja proti praniu peňazí a financovania terorizmu som e, si utvoril názor o tom, na čo sa máme zameriavať. Takže mňa zaujala vaša pripomienka, pán Baker, o daňových unikoch a praniu peňazí. Ja chápem, že to cestuje rovnakými trasami a používajú sa na to rovnaké organizácie. Mám to tak pochopiť, že ak budeme riešiť, ak vyriešime pranie peňazí, tak môžeme pracovať aj na daňových unikoch, tam, kde má pranie peňazí viac politickej vôly ako daňové uniky. Ja som z Holandska, Holandska eh, vláda hovorí, že daňový raj je slov, ktoré už nesmie používať, takže Rád by som bol, aby niekto sa viac vyjadril k daňovým únikom a praniu peňazí. A moju druhú otázku ešte panel nerozbral a to je, že po 11. septembri a potom ako boli zavedené protiteroristické zákony, zistili sme, že rozvoje štáty alebo represívne režimy používajú západné právo ako inšpiráciu na potlačenie vlastnej spoločnosti. Ja mám na mysli tu tie zákony proti MVO v Zimbabwe, kde teraz prebieha debata v Egypte o financovaní MVO zo zahraničných subjektov. A tiež organizácie ako napríklad e, Islamská pomoc v Európe má problémy s e, prevodom prostriedkov na projekty humanitnej pomoci inde na svete. Ako môžeme zabezpečiť, že s prísnej s tými zákonmi proti praniu peňazí a proti financovaniu terorizmu ešte zabezpečíme, aby bol manevrovací priestor pre občianskú spoločnosť, aby robila tú prácu, ktorú potrebuje robiť. Ďakujem pekne a teraz rozpráva um, bude postupovať opačne, ako um, postupujú portugalské firmy, teda nie z Portugalska do Holandska, ale z Holandska do Portugalska. Takže slovo má Ana Gomes, nech sa páči. Uh, thank you. Uh, I think... Ďakujem. Myslím, že niektorí kolegovia hovorili o politickej vôli, a to Ricardo. Politická vôľa a nemali by sme byť naivní, ale e, nedostatok politickej e, vôle vysvetľuje to, že politici boli chytení. E, nie všetci, ale mnohí z nich boli zachytení zaujímami organizovanej trestnej činnosti, ekonomickými zaujímami a finančnými zaujímami a to vysvetľuje, že prečo sú proti e, trestnému stíhaniu nezákonného obohotenia. V mojom štáte v Portugalsku e, sa veľa vedie veľká debata a e, dávajú sa všetky rôzne právnické e, výhovorky, aby tvrdili, že e, nezákonné obohatenie by porušilo zásadu prezumpcie neviny. A súhlasím s tým, čo povedal pán kolega. A je pravda, že daňové raje sú podstatná vec, ktorú sa musíme zaoberať, pretože väčšina z tých e, skúsených e, korupčníkov formálne ani nevlastnia e, tie príjmy z korupcie a stresnej činnosti, ale to vkladajú v mene fondov a skrývajú to v daňových rajoch. Daňové raje nie sú len na, na ostrovoch. Pozrite sa na Cyprus, tu sme všetci a vieme, že Cyprus funguje ako e, daňový raj a tie katastrofické opatrenia, ktoré boli prijaté minulý e, víkend a ktoré boli potom opravené, nemali za cieľ e, zabraniť tomu, aby Cyprus bol naďalej daňovým rajom pre ruskú mafiu alebo daňové uniky z Grécka, Portugalska alebo inde. A chcem sa opýtať pána Bakera, že ako v USA zosúľadzujete všetku tú dôležitú prácu, ktorú robíte v USA pri tej existencii Delaware. Ja som cestoval vlakom z Washingtonu do New Yorku a e, zastavíte sa v Delaware a tam vidíte všetky európske banky okolo vlakovej stanice a zjavne to nie z dobrých dôvodov. Delaware je veľký daňový raj, ako každý vie. No dokonca aj tzv. finančné stadiska bezúhodné v Európe. Napríklad e, Holandsko je daňový raj pre portugalské firmy, ktoré jasne hovoria, že idú do Holandska, aby sa vyhýbali e, daňam a nielen e, daňom, ktoré nechcú platiť Portugalsko, lebo v Holandsku sú nižšie, ale aj preto, aby eh, nemuseli eh, priznávať eh, príjmy, ktoré zarobia v Angole, v Mozambiku, v Číne a kdekoľvek. Takže napríklad spolupráca v Londýne. E, máme ten prípad ponoriek z Nemecka, ktoré sa nakúpili z Nemecka. Je tam problém v súdnej spolupráci e, z Nemecka. Tiež sú usvedčenia e, z korupcie v Nemecku aj v Portugalsku aj v Grécku a nič sa nestalo v Portugalskom mozom preto, že ten premiér, ktorý za to bol zodpovedný, je pán Barzo a minister obrany, ktorý vtedy bol za to zodpovedný, je teraz minister zahraničných vecí. A jedna z vecí, ktorá funguje, je spolupráca s britskými finančnými orgánmi, ktorí mali pomôcť e, vystupovať peniaze. Tak ja by som sa rada vás požiadal, aby ste sa k tomu vyjadrili. A komisia by nám mala povedať, že kde stojíme s prípravou smernice o úsporách, e, čo by nám malo umožniť e, stopovať tieto finančné prevody. E, no ako som pochopila, túto blokuje, a to nie náhodou, Luxembursko a Rakúsko. Ďakujem, teraz má slovo pani Váder. Ja, <clears throat> Pán predseda, vážení odborníci a vážení kolegovia, než položím svoje dve otázky. Chcem krátko si povedať, že niektorí kolegovia tu povedali, že teraz je tá téma medzi prioritami na našom programe a to závisí od nás a my to môžeme tiež e, riadne ďalej sledovať a závisí to od vás, či tá nová smernica pána Barnera to e, zostri alebo oslabí a my e, sa môžeme o to zasadiť. A keď som e, počul, že táto debata tu ide aj zľava, aj zprava medzi frakciami, tak musíme sa k tomu mm, riadne postaviť aj v výbore, čo sa týka smernice o boji proti praniu peňazí, ale aj tie ďalšie smernice, ktoré pripravujeme, musíme zostriť a teraz je správny čas, aby sme mm, to urobili pre Európu. No ja chcem ísť aj za hranice Európy a mm, moja prvá otázka je, že e, my sme zistili, že mm, pranie peniazy a korupcia a organizovaná trestná činnosť e, súvisia spolu, no teraz v finančnej kríze, ktorú máme teraz v EU, sa to ešte zostruje. A to preto, že prirodzene investori, ktorí vkladajú peniaze, hľadajú isté oázy, ale aj preto, že organizovaná trestná činnosť e, si hľadá nové e, cesty na trh a medzery, e, to poznáme z mafie, ktorá teraz pracuje v iných oblastiach ako predtým a uh, oni uh, pri posilnení s finančnou krízou uh, zatvorili medzery na trhu. A teraz sa pozrieme na Afriku. Ako sme videli, uh, celosvetová finančná kríza mala vplyv aj na štruktúry prania peňazí a korupciu v Afrike. E, vidíme, že obe veľmoci sa tam stále snažia e, zachovať si svoju bývalú pozíciu. USA na jednej strane, e, hoci ich vplyv je slabší, a na druhej strane Čína. Obe tieto veľmoci sú zúčastnené v tejto oblasti a chcem sa opýtať, či finančná kríza túto situáciu v Afrike zostrila a čo možno s tým robiť. Druhá otázka je to, čo podá pani Bramet k bankovým účtom. Je jasné, že pri mobilnom bankovníctve alebo neformálnom bankovníctve je e, ťažké dokázať pranie peňazí čo si myslíte, že by sme tu mohli silnejšie proti tomu urobiť, keď vo veľkomestách e, stále narastá industrializácia? Je to potom e, prirodzenia samozrejme, že zamestnávateľ platí zamestnancovi na účet alebo v poľnohospodárstve, ako to bude fungovať. Máme pekný príklad, e, z jedného štátu, kde mnoho rokov e, nebol žiadne bankovníctvo, a to Myanmar, a to z rôznych dôvodov, ktoré s týmto nesúvisia. No, tam sa teraz e, bude bankový systém a tým dúfajú, že e, skončia s korupciou. Ja dúfam tiež, že potom nebudú trhom pre pranie peniazy, ale tam sa v každom prípade buduje infraštruktúra na korektné bankovníctvo. Ako to chcete dosiahnuť e, v Afrike, v priemyselných mestách to už je, ale vo, na vidieku nie. A aké plány tu máte? Ďakujem, pani Valera. E, ja e, trošku zneužijem, že som tu predseda a položím za 30 sekúnd otázku našim rečníkom. Mm, mm, predstavme si tri veci, ktoré, o ktorých hovoril pán Vering. Vy ste hovorili o dôkazoch. Pán Baker, vy ste hovorili o tom, že chcete zabrániť e, nastrčeným spoločnosťam podnikať, to je praktické. A pani Branlet, vy chcete skončiť s sekundárnym a primárnym trestnou činnosťou a rozlišovaním týchto dvoch e, druhov činností, aby sa obe posudzovali ako celok. Moja otázka je, čo bude ďalej aká časť eh, tej eh, sivej ekonomiky sa môže pretvoriť na formálnu ekonomiku. A tiež eh, mám otázku k smerici o úsporách na základe informácií kolegyne Gomezovej. Neviem, či niekto z výboru sa chce vrátiť k tejto smerici o úsporách. Ak nie, tak potom dáme opäť slovo našim rečníkom, aby zodpovedali otázky. Musíme tu skončiť o 10.45, takže prosím vás, každý stročne 5 minút. A pôjdeme v tom istom poradí, pán Vinen najprv. Mr. Chairman, thank you for, for the questions and the wide array of questions. Mm, ďakujem pekne za otázku. V rámci bola tu celá škala otázok, takže nemôžem na ne všetky odpovedať, ale zareagujem na prvú vzhľadom na to, že máme len 15 minút. Mm toto ustanovenie to znamená e, kriminalizácia nevysvetleného majetku v legislatíve ak by bola náležite stíhaná, malo by to významný dopad na korupciu v štátnej správe. V Hongkongu, v skúsenosti z Hongkongu a áno, beriem, že Hongkong asi nie je indikatívny, čo sa týka toho, ako sa to deje v iných častiach sveta, ale v Hongkongu to slúžil ako dobrý nástroj na prerušenie cyklu korupcie, kde na úvod bolo ťažké dokázať korupciu. V tých častiach sveta, kde ja pracujem, juhovýchodná Európa konkrétne, tam by to malo asi miernejší dopad, určite užitočný, ale miernejší a dôvod, pre ktorý by ten dopad bol miernejší, je ten, že ešte stále sú tu otázky ohľadom právneho štátu ako takého, ohľadom nezávislosti prokuratúry a nezávislosti súdov. Avšak je to princíp, ktorý obhajujem predovšetkým v prístupových kandidátskych krajinách, pretože som presvedčený o tom, že prokuratúra, ktorá má problémy získavať správy o korupciách, pretože tam nikto nechce hovoriť práve v malej krajine, kde sa každý každého pozná, tak nikto nebude nahlasovať korupciu. A teda prokuratúra je pod tlakom a e, musíte to nahradiť inými trestnými činmi ako zneužitie funkcie, čo v podstate nie je korupcia, je to len to, keď niekto si nevykonáva svoju funkciu ako má. E, Eh, pán Mitchell sa pýta určité veci. Samozrejme, Spojené kráľovstvo má určité, určitú spoločnú legislatívu ako Irská republika. Irská republika, eh, ktorá má úrad eh, pre zisťovanie príjmov z trestnej činnosti a používame obrátené uh, dôkazné bremeno, kedy podozrivý musí vysvetliť svoj majetok. V Spojenom kráľovstve je trojstupňový systém. Prvým je trestné stíhanie, v rámci ktorého potom zistíte hodnotu majetku odsúdenej osoby vo výške trestného činu alebo vo výške jeho životného štýlu, čiže je odsúdený e, za určitý trestný čin, môžete e, zobrať majetok niekoľko rokov dozadu, pretože predpokladáte, že to je výsledok jeho trestnej činnosti a on musí dokázať, že tomu tak nie je. Po druhé, ak to nejde cez toto trestné konanie, potom máte občiansko, zabavenie majetku v občianskoprávnom konaní, kde potom je potrebné vyvá- zistiť na vyváženej úrovni pravdepodobnosti, že životný štýl danej osoby je dôsledkom trestnej činnosti. Môže to byť celá škála trestnej činnosti. A aby ani to nevyšlo, tak môžete použiť tretí režim, ten daňový systém ktoré môžete potom efektívne použiť. Čiže naozaj taký holistický prístup pre riešenie majetku stresnej činnosti, trošku provokat pozitívna pripomienka na vás, na celý výbor. Pozrel som si návrh správy. Áno, ja som robím v, pr- v praxi ako prokurátor, ale nevystupujem tu ako prokurátor, e, vystupujem tu ako súkromná osoba. Ja mám pocit, že v právnom štáte vždy budeme zaostávať za organizovanou trestnou činnosťou jediní skutoční odborníci na pranie špinavých peňazí sú páchatelia trestnej činnosti. Tí vždy nájdú nové spôsoby, vždy budú múdrejší, vždy budú efektívnejšie pracovať. Sú zraniteľní iba v jednej veci, teda v dvoch veciach, pardon. Poprvé, že je pomerne malý počet osôb, ktorí sa do toho zapájajú a druhý ohľad, kde sú zraniteľní, že sa jedná o veľké sumy peňazí, ktoré sa snažia presúvať po svete z miesta na miesto. A áno, môžem nesúhlasiť trošku. Môže, e, chápem, že môžete nesúhlasiť s tým, čo hovorím, ale ja ako prokurátor môžem povedať, že sa nám podarí zachytiť iba malú časť trestných činov, ktoré sa páchajú. To ide v podstate, vyplýva z povahy právneho štátu. Ja neviem, možno 10% sa nám podarí odhaliť, možno niektoré krajiny viac. A čo sa stane s tými ostatnými 90% trestnej činnosti, ktorá sa pácha ďalej, bez toho, aby bola podchytená. A tu sa mi zdá, že to tu neriešime. Chápem prečo máte príležitosť eh, získať dôkazy z rôznych zdrojov. Hovorili sme o budovaní kapacít, o legislatíve, o harmonizácii, o tom, ako to špeciálne šiť na mieru v jednotlivých jurisdikciách EU, FBI, akoby, čo je veľmi zaujímavý nápad. Ale v každom prípade to, čo robíme v rámci iných oblastí ako trestného práva, v rámci prevencie, a čo robíme preto, aby sme prerušili. Ak nemôžeme odsúdiť páchateľov tejto trestnej činnosti, ako môžeme prerušiť tie finančné toky? E, legislatíva v rámci prania špinavých peňazí môže mať silné nástroje e, skúmať, vyšetrovať, žiadať od všetkých, aby podávali hlásenia, či už to môžu byť obchodníci s autami, realitné kancelárie, e, to sú veci, ktoré sú podobné takmer všade. A napríklad realitné agentúry, kto, cez ktorých ruky prejdú miliardy e, eur, aspoň v Londýne, nepodávajú žiadne hlásenia. Ja si myslím, že riešením by mohlo byť e, akési prerušenie tejto činnosti na základe spravodajských informá- informácií. A tým mám na mysle, že ak nemôžete niekoho trestne stíhať, využite zdroje spravodajskej činnosti, aby ste zistili, kto perie špinavé peniaze a konajte náležite tým, že budete jednoducho robiť kontrolu ich činnosti, čo je v súlade so zákonom. 6.37 som vinný, že som predlžil svoj časť, ale nevedel som jednoducho odolať. Je vám odpustené. Pán Baker má slovo. Áno. Pane, na vašu otázku chcel by som objasniť, že ja som za systém e, voľného trhu. Ja e, som naozaj strávil čas e, v, vo svete podnikania, kým som neprešiel do think tanku. Som presvedčený o voľnom pohybe kapitálu, ale za predpokladu, že to musí byť zákonné. Ten nezákonný aspekt e, pohybu kapitálu ma celé roky fascinuje. Pán Mitchell, nie je žiadny dôvod preto, aby e, podniky nemuseli podávať hlásenia podľa jednotlivých projektov. Bolo to e, v legislatíve už dávno. Podniky sa môžu stiažovať na to, ale nie je žiadny dôvod, prečo by to sa spraviť nedalo. Takisto sa stiažovali aj na účtovanie e, činnosti e, z iných aspektov, čiže kľudne by to mohlo ísť na základe jednotlivých projektov, vedenie účtovníctva podľa jednotlivých projektov. Áno, obmedzená, e, čo hovoríme o pod, e, spoločnostiach s ručením obmedzením, e, s e, ručením obmedzeným. My sme sa dostali k tomu, kedy Eh, obmedzené ručenie znamená aj uchovanie tajomstva. Predtým tomu tak nebolo a nemalo by to byť snahou ani dnes, aby uchovávanie tajomstva bolo považované za aspekt eh, tvorby eh, podnikov. Takisto ste hovorili o auditoroch. Auditory môžu vidieť príklady daňových únikov, a na auditovaných účtoch, ale nemajú nikdy povinnosť to niekde poznačiť, uviesť. My sme odporučili mnohým rozvojovým krajinám, aby sa to doplnilo ako požiadavka, že audity, ktoré vidia dôkazy, mali by mať povinnosť v auditovanom účtovníctve to uviesť. E, môžeme hovoriť o e, delegácii z Washingtonu, či má EÚ vytvoriť cezhraničnú policajnú jednotku. Jednoducho túto otázku odignorujem. Nemám odpoveď na ňu. Chcel by som prejsť na vašu otázku ohľadom odporúčaní a takisto vašu pripomienku, pán Lastra a pán Gomez, konkrétne, e, čo sa týka daňových rájov. Ako obmedziť aktivity daňových rajov, podľa mňa. Nejde o to, aby sme zautočili na ich suverenitu, majú právo existovať, ale mali by sme zautočiť na dve veci, ktoré im umožňujú fungovať uchovanie tajomstva a skrývanie ziskov, e, e, podnikových ziskov právnych subjektov. Oficiálne vlastníctvo a zároveň, aby podniky museli podávať hlásenia podľa jednotlivých štátov, tak by sme odstránili jeden z dôvodov mm, v Európe sa hovorí o podávaní hlásení podľa jednotlivých krajín a to môže prispieť k tomu, aby sa veci dali dohromady. A čo sa týka e, nominatívneho e, vlastníctva, využitie daňových rajov sa dá takýmto spôsobom cez tieto dve veci viac menej odstrániť. To znamená nominálny vlastník a správy podľa jednotlivých krajín, pranie špinavých peňazí a daňové úniky. To E, navzájom veľmi prepojené. Manevrovací priestor pre mimovládne organizácie, áno, súhlasím s tým, že je tu problém. Videli sme to v Egypte aj v iných krajinách. Je to niečo, čomu je potrebné venovať pozornosť, zároveň je potrebné venovať pozornosť aj zneužívaniu mimovládnych organizácií e, v tzv. terasovom financovaní. E, Londýn a Delaware sú daňové raje. Je to pravda máme v Spojených štátoch viac firiem, ktoré sa skrývajú za nejaké iné firmy ako všade inde vo svete. To preto, že v Spojených štátoch e, sa firmy registrujú na úrovni jednotlivých štátov. Nič na federálnej úrovni. Neexistuje firma, ktorá je registrovaná na federálnej úrovni. Firmy sa registrujú na štátnej úrovni a E, firmy konkurujú s Delverm, takže máme v Spojených štátoch viac ako 40 štátov, ktoré umožňuje vytvorenie, registráciu podniku cez nejakú agentúru, kde len táto osoba vie, kto je fyzická osoba, ktorá sa skrýva za tým podnikom. Je to po, povolené, že je iba jedna jediná osoba, ktorá vie, ktorá fyzická osoba sa skrýva za registrovanou firmou. Je to veľmi nebezpečné, potrebujeme to zmeniť. Áno, hovorím, myslím si, že naozaj sa tieto veci presunuli do Európy, že v Európe ste ďalej. Dúfam, že tomu tak bude aj naďalej. Súhlasím s vami. Ďakujem, že ste hovorili o Afrike. 15 rokov som žil v Afrike. Ehm, mám veľmi blízko k tomuto kontinentu. Afrika je jednou časťou sveta, kde otázka nezákonných finančných tokov e, že sa aj venuje pozornosť na úrovni celého kontinentu cez komisiu OSN pre Afriku. Tapolin Becky, bývalý predsed, e, prezident Južnej Afriky, chcel riešiť otázku prania špinavých peňazí alebo nezákonných finančných tokov. Robili sme správu o Afrike pred troma rokmi, e, pripravujeme teraz ďalšiu správu, kde sa budú analyzovať nezákonné toky finančných prostriedkov z Afriky. Robíme to spolu s Africkou rozvojovou bankou a táto správa by mala byť vydaná v blízkej budúcnosti tzv. prázdne spoločnosti alebo krycie spoločnosti, čo s nimi, áno, jednoducho tie, ktoré sa, sú odsudené, neprejdú do oficiálnej ekonomiky, tie, čo boli na okraji, tak sa presunú do e, legálnej ekonomiky. Našou prácou nie je v podstate zrušiť tieto podniky. Pán Baker, položil som vám otázku, neodpovedali ste na ňu. A Spojené štáty, áno, tu je hrozná situácia, čo sa týka uznávania mm, právnických subjektov ako fyzických osôb a ako náhle bol prijaté rozhodnutie, že právnická osoba je vlastne fyzickou osobou. V Marylande sa právnická osoba uchádzala o funkciu v, vo voľbách Samozrejme, to nie je povolené, ale to bol výsledok toho a svedčí to o tom, aká je táto legislatíva nezmyselná. Financovanie volie predvolebnej kampane zo strany podnikov je obrovským problémom. Hovorilo sa aj o tom, že v mnohých prípadov politici a ich lojálnosť bola kúpená cez práve mechanizmy financovania predvorobnej kampani. Ak to pôjde ďalej, ak firmy sú fyzickými osobami, tak sa začnú ženiť a mať deti. Pani Bremlet? Ďakujem pekne. Ja sa budem snažiť byť stručná, aby som dodržala ten vymedzený čas, ktorý máme do 3 čtvrte. Pán Vandemír, ehm, čo sa týka tej platformy stability, eh, hovoríte, že sa sústredujete na boj proti obchodovaniu s drogami. Ja by som rada zdôraznila, že minulý týždeň UNODC zasadal výbor pre um, boj proti e, drogám a väčšina členských štátov jasne rozlišuje medzi obchodovaním s drogami a praním špinavých peňazí a zdôraznili sme, že toto pranie špinavých peňazí musí zohrávať výrazný prvok v boji proti pašovaniu drog. Dúfame, že tento eh, princíp sa bude čoraz viac rozširovať. Čo sa týka posilnenia regionálnej spolupráce, máme mnoho rôznych platformiem, ktoré sú k dispozícii, najmä pre Latinskú Ameriku a najmä eh, na spätné získavanie peňazí, ktoré boli zapojené do tejto činnosti. Eh, čo sa týka konkrétnych sietí, vychádzame z modelu Karen, ktorý sa osvedčí sekretariát má v Europole. Je tam viac ako 65 členov a pozorovateľov. A model sa využíva aj v Latinskej Amerike, aj v Južnej Afrike, aby sa vytvoril rak, ktorý by bol prepojený na organizácie v Južnej Afrike a v celom regióne Južnej Afriky, tak aby mm, konanie ako napríklad na úrovni finančných vyšetrovateľov a prokurátorov, aby mohli e, sa navzájom informovať a školiť o tom, ako postupovať v spätnom získavaní majetku, ktoré pochádza z tejto trestnej činnosti. E, taktiež sú k dispozícii usmernenia členským štátom, ktoré sa aktívne zúčastňujú takýchto programov a to dosť výrazne uľahčuje spoluprácu medzi týmito zložkami. Ďalej, čo sa týka mimovládok, e, či sú zapojené do prania špinavých peňazí. Áno, sú aj takéto prípady. Sú prípady charitatívnych organizácií, ktoré sú zneužité na takéto účely, ktoré sa dokonca aj zúčastňujú financovania teroristickej činnosti. E, súvisí to s tým, že štáty nemajú potrebnú legislatívu, nemajú vhodný dohľad aby mohli monitorovať karitatívne organizácie a mimovládky a aby mali zákony na trestanie takýchto krokov, ak sa zapojili do trestnej činnosti. Už sme hovorili mnoho o politickej vôli a e, je naozaj táto téma veľmi rezonantná na najvyššej úrovni OSN. E, tam sa spolupracuje aj s vládami, aby sa riešila otázka politickej vôle. Inštitúcie ako e, FATF eh, zavádzajú sankcie voči krajinám, ktoré nedodržiavajú eh, nariadenia FATF, napríklad ten čierny zoznam, ktorý som spomenula. Okrem tohto čierneho zoznamu sú tu ešte rôzne režimy sankcií FATF. Sú tu teda už eh, konkrétne kroky, ktoré sa môžu urobiť, ale členské štáty a vlády musia vyvíjať samotné na seba tlak, aby oni samotné dodržiavali medzinárodné normy a štandardy a aby E, naozaj e, našli politickú vôľu, aby sa bojovalo proti e, takéto trestnej činnosti. Čo sa týka občianskej spoločnosti, či dokáže fungovať s čoraz väčšími obmedzeniami možnosti bojovania proti tejto trestnej činnosti. Toto OSN veľmi dobre pozná tento problém. A, a direktorát na boj proti organizovanému zločinu, ktorý je, ktorého činnosť vychádza z naredenia z rezolúcie 1373, to platí zásada, že tí, ktorí na úrovni OSN sa zaveriavajú na boj proti pašovaniu a obchodovaniu s ľuďmi a drogami, e, chcú podporovať spoluprácu na regionálnej úrovni, aby zborazňovali aj to, že charitatívne organizácie a mimovládky sú zneužívané často na tieto účely. Chcela by som ešte upozorniť na jeden model, Veľká Británia má totiž komisára pre charitatívne organizácie pre Anglicko a Wales a myslíme si, že aj keď táto agentúra je vlastne vládnou agentúrou, e, pôsobí veľmi efektívne. A zdôrazňuje sa aj v rôznych e, dokumentoch OSN, teda charitatívny e, komisár Anglická Walesov je dobrým príkladom v tomto smere. Čo sa týka um, regulácie účtov, Eh, tu by som povedala, že mnohé systémy sa regulujú veľmi eh, ťažko, napríklad eh, systémy v Senegale a v Gambii to podporujú. Napríklad firmy, veľká francúzska ropná firma Total, aby mohli presúvať údajne mzdy, ale neexistuje požiadavka, aby sa ľudia zaregistrovali, aby využívali tento systém vyplacenia miest. Musíme teda ľudí motivovať, aby sa registrovali. Často je riešenie úplne jednoduché, aby ľudia museli regulovať eh, svoje konanie, aby sa museli identifikovať, aby banky poskytovali správy. Nie je predsa také ťažké, aby vlády spolupracovali s bankami, aby sa tieto informácie poskytovali systematicky, aby sa školili títo eh, úradníci pre finančný dohľad, aby si plnili svoju zodpovednosť eh, v tomto DC môže poskytnúť pomoc a podporu, ale vlády musia vyžadovať tieto informácie od bank. Ďakujem. Ďakujeme. Týmto sme sa dostali e, na záver podľa mňa veľmi bohatej diskusie. Myslím, že by bolo vhodné, keby sme teraz prenechali priestor ďalším dvom predsedajúcim. Možno prerušíme schôdzu na niekoľko minút, e, ale ešte predtým dám e, slovo svojej spolupredsedajúcej pani Žoli, aby sa aj ona vyjadrila za seba. Ďakujem pekne. Ja by som chcela povedať v mene výboru DV, že žiadna iná otázka nie je taká dôležitá pre osud rozvojových krajín ako práve otázka daňových rajov a boj proti praniu špinavých peňazí. Ako by som to povedala, sme v situácii, v kritickej situácii, kde sme akýmisi väzňami e, systému, ktorý sme sami zaviedli. Je tu hypokritizmus. E, e, čo sa stalo na Cypre? Čo sa stalo v Holandsku? To je naozaj... Sme hypokritmi, keď vidíme, aké sú krádeže v Rusku, ako sú okrádajú občania v Rusku. A keď dnes systém, ktorý padá, tak naozaj by sme nechceli eh, nejak eh, veľmi vyzývať ruskú stranu k tomu, aby tieto nezákonné finančné toky pokračovali. Holandiania, ktorí tak veľmi pomohli rozvojovým krajinom, krajinám, musia jednoducho mať systém dobrý. Nemôžeme jednoducho e, neplatiť dane v krajine, ktorá obohacuje e, firmy v rozvojových krajinách. A to isté platí aj o City v Londýne. Čiže máme zodpovednosť. Zodpovednosť je v rukách Európskej únie. Teraz musíme naozaj túto otázku brať vážne, pretože naozaj to škodí, veľmi škodí veľkému počtu krajín a musíme nakoniec vytvoriť seriózny reglementačný rámec. To znamená, povinnosť podávať hlásenia podľa jednotlivých krajín, už sa o tejto téme hovorí, a takisto povinnosť podávať hlásenia automaticky o finančných prostriedkoch na účte e, tej krajiny, e, kde deponent e, je vlastne štátnym príslušníkom tejto krajiny. E, nechceme sa stať ako v Afganistane obeťami korupcie a prania špinavých peňazí. Samozrejme, to e, je jednoducho ochota určitého režimu obohatiť sa na úkor obyvateľstva a ich nenásytnosť. To je uh, to stojí na pozadí prípadu Kabulskej banky. Tu je tá správa, o ktorej som vám hovorila, tu nájdete na mojej stránke. Prokur, afgánska prokuratúra požadovala spoluprácu s centrami offshore. Požadovali od Dubaja uh, spoluprácu o zistení stovky miliard eur, obratili sa e, na Európsku úniu, obratili sa na Francúzsko a nedostali jednoducho odpoveď. A nejde o to, že by sme nevedeli o tých veciach. Ide o to, že tieto offshore centra nespolupracujú, pretože nechcú. A pretože to akceptujeme. Akceptujeme to celé 10 ročia. A to treba ukončiť Nemôžeme už ďalej akceptovať takýto systém, ktorý je nespravodlivý, ktorý bol vytvorený preto, aby sa iní mohli, jedni mohli obohatiť na úkor iných. Ďakujem pekne a teraz slovo odovzdám pánom Martinezovi a Newtondamovi na druhé kolo diskusie. Ďakujem. Sí. Bueno, señoras y señores. Dámy a páni, dobrý deň. Budeme pokračovať v našom vypočutí. kolegovia, stení hostia. Je mi potešením, že môžem svojať slova ako podpredseda parlamentu, ale tiež samozrejme v mene samotného výboru pre rozvoj, v ktorom pracujeme už dlho, aby sme predsedali e, tomuto druhému panelu vo vypočutí, ktorý sa zaberá korupciou verejných funkcionárov. No, som si istý, že ide o tých všetkých, ktorí značení vo e, verejnom sektore, aj vrátane tých, ktoré máme politické funkcie. Teda nie sme štátni zamestnanci, ale sme činní na tejto úrovni. Budeme pracovať s pánom Bill Newton Danom, ktorý po isté roky bol kvestorom v parlamente a preto tiež je zodpovedný za transparentnosť a čistenie všetkých činností, obchodných činností, ktoré sa v parlamentu realizujú. Za stolom sú s nami pán Said Parto, riaditeľ eh, vyšetrovania organizácie Afghanistan Public Policy Research, ktorí predložili štúdiu o korupcii v procese obnovy Afganistanu. Pán Ofer Drody z Wildlife Law Enforcement ktorý nám eh, bude hovoriť eh, o vzťahoch medzi korupciou a mm, organizovanou trestnou činnosťou v rozvojových štátoch, a osobitne v trestnej činnosti proti eh, chránenej a mm, divej faune a pani Petra Knojer, riaditeľka mm, proti podvodového úradu OLAF, ktorá nám predloží Európsky rámec pre boj a prevenciu korupcii v rozvojových štátoch. Ja chcem uviesť eh, štyri eh, veci, ktoré chcem tiež eh, uviesť v tejto práci a chcem zablažovať kolegyne Mazoli za to, čo robila v tejto schôdzi. A poprvé je, že chcem uh, deklarovať, že e, je to jasne cezhraničná nadnárodná čerta povaha e, tejto trestnej činnosti, ako sme počuli v predchádzajúcom e, paneli. Pani Zoli to zdôraznila na prvom okrúhlom stole, že čo je korupcia absolútne inštitucionalizovaná s daňovými rajmi, ktoré existujú v samotnej Európskej únie a ktoré samozrejme nebudú prekonané, pokiaľ nebudeme môcť e, ustanoviť e, daňovú úniu e, v našich štátoch a medzi našimi štátmi potom nebudú môcť byť daňové raje, keď budeme daňová únia ako spoločenstvo. Druhá vec, e, ktorú chcem povedať a ktorá je jasne spojená s prvou, je, že je jasné, že nebola by korupcia ani korumpovaní, ak by neboli korumpovači. A je pravda, že korumpovači nie sú v rozvojových štátoch, ale korumpovači sú medzi nami. Sú zásadne medzi nami. Teda sú korumpovači z 5. kategórie v samotných e, rozvojových štátoch, e, ktorí páchajú korupciu, ktorých sú autormi, korumpovači medzi nami. My, pokiaľ nebudeme o tom e, absolútne presvedčení, pokiaľ si neuvedomíme, že tu no musíme e, hľadať e, pôvod korupcie, tak ju nebudeme môcť účinne potlačať. A keďže korumpovači sú medzi nami, e, nedokázali sme medzi sebou nájsť mechanizmy transparentnosti a obrany a ochrany proti korupcii. Moje tvrť, tretie vyjadrenie je, že korupcia má absolútne katastrofálne účinky na rozvoj v tých odrážkach, ktoré mi pripravili ľudia, ktorí pracujú v administratíve výboru pre rozvoj, e, sa dobre popisujú tieto otázky a tí, ktorí sa tu zúčastňujú, e, na e, korupcia má katastrofálne dôsledky na rozvoj, ale ešte viac na rozvoj spoluprácu. S veľkým záujmom e, si vypočujeme e, prípad Afganistanu, ktorý spomenula pani Žoli a e, ktorý sme prebrali včera večer vo výbore pre rozvoj v parlamente, že 900 milión dolárov zrazu zmizlo a je zjavné, že si ho odnesol brat prezidenta a viceprezident a že tam, kde e, týchto 900 miliónov e, otieklo, e, odopierajú poskytnutie informácií na to, aby sa mohli prenasledovať tí páchatelia tejto trestnej činnosti a pokiaľ tu nevznikne fenomén precedens prenasledovania alebo fiskálny rev, tak nebudeme schopní riešiť túto tému a pokiaľ to nedokážeme, tak takéto prípady budú nastávať a je dôležité, je dôležitá tá štúdia, ktorú nám predniesie pán Parda, aby nás táto mobilizovala a aby nás osvietila, aby sa neopakovali e, tieto prípady. A nakoniec e, vám chcem povedať, že nechcem robiť reklamu žiadnej organizácie a preto nebudem žiadnu menovať. E, a to je preto, že som dosť skeptický v tejto veci. No je pravda, že keď e, vidíme štatistiky, ktoré hodnotia štáty, kde korupcia je viac menej dôležitá, tak e, vidíme číslo, z ktorých nám vlasy dúbkom stavajú, pretože tie štáty, ktoré sú najviac korumpované, sú tie štáty, s ktorými Európa e, má najväčšiu rozvoju spoluprácu. Európska únia e, e, robí rozvoj spoluprácu hlavne prostredníctvom Fondu rozvoju spolupráce. A keď sme videli e, klasifikáciu tých štátov, kde korupcia je menej legálna, tak vidíme, že naši partnery z Afriky, z Karibskej oblasti a z Tichomoria sú z výnimkou Karibskej oblasti, ktoré sú na druhom, e, tretej úrovni, ale s tými africkými štátmi, e, s ktorými spolupracujeme, tak v tom prvom stĺpci nie sú žiadne, je tam 25 tých prvých a v druhom je jeden a v tom poslednom stĺpci, kde e, tá korupcia je zakorenená, e, tam sú naši partneri a a ja som si chcel vypočiť komisiu a komisia hovorí, že ako je možné, že naši partneri v procese rozvoja sú um, práve um, menovaní v tých štátoch, kde korupcia je najväčšia a kde my s nimi spolupracujeme v ráme rozvoju spolupráce. A toto um, predstavuje významnú výzvu pre nás všetkých. Toto som chcel povedať na začiatku nášho okrúhleho stola. Okrem e, toho, teraz začíname e, naše úvahy a než dám slovo odborníkom, ktorí nám to osvetlia, dám slovo kolegovi Newton Danovi, ktorý tiež predstaví túto tému, o ktorej budeme uvažovať. Uh, Ďakujem pekne, pán predseda, veľmi stručne, pretože máme málo času, už máme časový sklz. Mali sme takú bohatú diskusiu, že nám na ňu ubehlo viac času. Uh, podstatou tohto stretnutia a práce výborov DV a KRIM je, že bežní ľudia aj v EÚ, aj v rozvojovom svete trpia kvôli korupcii a podplácaniu Bežní ľudia kvôli tomu trpia a títo ľudia, ktorí sú pri moci, z toho majú výhody a zneužívajú to. Toto je pravda, ale dobrou správou je, že konečne táto téma sa dostáva na politický program a teraz e, sa aj všetci konečne venujeme postupne. A len čo sa dostane táto téma na politický program, dostane sa na povrch, e, mali by potom nasledovať kroky. Teda uberáme sa správnym smerom, aj keď väčšina našej práce na tomto vypočutí sa netýka legislatívy, týka sa formalizácie politickej vôle Európy, čo vlastne chceme. A ak sa nám podarí e, sformulovať jasné posolstvo, potom podľa mňa budú nasledovať aj kroky, tak aby každý v tejto sále sa do toho mohol zapojiť. Každý jeden môže pomôcť, e, taktiež e, ľudia, ktorí nás sledujú cez internet, dúfam, že nejakí sú Všetci sa môžeme snažiť o to, aby sme priniesli lepší život a lepšiu budúcnosť všetkým tým, ktorí trpia kvôli korupcii. Nech sa páči, pán predseda, máte slovo späť. Gracias, Bill. Vamos a pasar... Ďakujem. No, ideme hneď. Dáme slovo našim eh, expertom a najprv dám slovo pánovi Partovi. Máte 15 minút na vystúpenie a my e, sa na neho tešíme s obrovským záujmom. Uh, thank you very much. Ďakujem. Ďakujem za to, že ste e, nás pozvali a ďakujem za veľmi milé prijatie. Dúfam, že nebudete sklamaní, že nesklame vaše očakávania. Moje prezentácie máme niekoľko stránok prezentácie, ktoré sú taktiež aj vytlačené. Táto prezentácia e, celá je veľmi dlhá, ja ju nebudem teraz e, e, ústne celú prechádzať, vypichnem iba niektoré tie najdôležitejšie body. Hm, aby som predstavil našu organizáciu, my sme národnou mimovládkou, sme plne financovaní z projektov, nemáme žiadne vládne financovanie, darí sa nám však relatívne dobre, venujeme sa výskumu v rôznych oblastiach. Keď sme začali, nechceli sme robiť nič, čo súviselo s hm, rodovými vecami, s korupciou. Domnievali sme sa, že to boli príliš abstraktné pojmy a že je potrebné ich poňať konkrétnejšie. O 6 rokov neskôr robíme presne to. Mnoho projektov ktoré e, nás nútia venovať sa otázkam e, rodových e, otázok a boja proti korupcii. A To je rozhodne veľký problém v Afganistane, ktorý teraz je na druhej je priečke najhoršej spomedzi všetkých krajín na svete, čo sa týka korupcie. V našej práci za posledných 5 až 6 rokov sme určili štyri hlavné piliere, ktoré držia skorumpovaný systém v Afganistane. Faktom je, že vláda v tom zohráva úlohu, taktiež je faktom, že súkromný sektor má z toho veľký prospech. Nie je až takým faktom, že e, e, by bolo všeobecné vnímanie zo strany populácie, aby bola ochota platiť úplatky. Sú e, na to aj veľmi pádne historické vysvetlenia. No a v neposlednom rade, a taktiež to nie je celkom fakt je, že medzinárodní darcovia hrajú v Afganistane dosť významnú úlohu tým, ako míňajú peniaze, ktoré majú k dispozícii. Ako viete, Európska únia ehm, vyčlenila zhruba miliardu eur pre Afganistan. To je operatívny rozpočet e, o mnoho viac ako tých 900 tisíc dolárov, ktoré boli zapojené do tohto škandálu banky Kabul. To mm, nenaznačuje, že tá miliarda eur bola z využitá skorumpovaným spôsobom. To nie, ale možno mm, nechcene sa mohlo stať, že tieto peniaze sa zasekli v systéme, ktorý si vyžaduje reformu, a to dosť hĺbkovú. Ja k tomu poviem niečo konkrétnejšie neskôr. Súčasťou nášho výskumu, keď sme boli vyzvaní, aby sme zakročili proti korupcii, bolo aj oslovovanie ľudí, kde sme sa ich pýtali, aké spôsoby sú e, požiadať e, o úplatok. V našom jazyku je 30 takýchto výrazov, ktorými sa môže žiadať úplatok. E, niektoré sú dosť zábavné dokonca, máte ich všetky uvedené na jednej zo stránok mojej prezentácie. Napríklad, čo bude s môjim problémom ďalej. Keď použijem svoje pero, musíte mi za to eh, zaplatiť. Je to právo môjho pera. Aj takto sa môže žiadať úplatok. Chcel som toho povedať eh, mnoho, eh, chcem sa však vyjadriť najskôr tým pilierom. Jednak je to psychika všeobecného obyvateľstva, taktiež úloha medzinárodných donorov. Ďalšie dva prvky zohráva vláda a súkromný sektor. K tomu sa teraz nebudem vyjadrovať, iba ak by som mal čas navyše. Verejnosť je um, ochotná um, platiť uh, úplatky, aby uh, nejako nezaťažovala verejnú správu. V Afganistane um, všetky formy uh, štátnej správy no, prejavovali snahu zneužívať práva občanov, respektíve potlačať ich. Toto sa nezmení ani osvetovou kampaňou, ani tým, že sa budú rozdávať prednášky, ani tým, že budeme poučovať ľudí o tom, že majú svoje práva. Jednoducho sa boja. Strašne sa boja, keď majú niečo riešiť s štátnymi úradmi. Taktiež očakávania voči ochote vládnych úradníkov sú veľmi nízke, pretože títo úradníci sa vnímajú ako niekto, kto vás má terorizovať, e, koho sa máte báť. Ďalej je tu tendencia vo všeobecnosti minimalizovať e, všetky kontakty s oficiálnymi úradníkmi e, v akomkoľvek kontexte, pretože to môže priniesť ťažkosti. Je tu veľký strach z prenasledovania, ľudia sa snažia byť skôr neviditeľní, nechcú na seba upozorňovať. Ak sa pozriete, ak oslovíte akokoľvek ministerstvo v Afganistane, eh, toho, koho oslovíte, u neho nič nevyvalíte, pretože ten vás odkáže na akého si prostredníka. ten vám povie, koľko musíte zaplatiť eh, v celom procese na to, aby sme napríklad zaregistrovali auto. Mohlo by to eh, trvať zhruba 3 týždne bez takéhoto eh, prostredníka. Cez komisára to bude trvať 3 eh, dní. Ak eh, sa odhodláte robiť to na vlastnú pest, tak nič nevybavíte, pretože neviete, za kým máte ísť, neviete, komu máte čo zaplatiť. Je to hlboko vyštucializované takýto postup v Afganistane. Medzinárodní darcovia, čo môžu urobiť oni v tomto smere? Všetci ste počuli termín E, Sozba spaľovania peňazí, tak povediať, e, taktiež um, prijímanie takých rozpočtových rozhodnutí, ktoré sú spravodlivé. Všetci sme počuli o tom, že peniaze, ktoré sú vyčlenené, sa musia minúť, inak to bude mať negatívne dôsledky. Toto má veľmi negatívny vplyv v podporovaní skorumpovaného systému v Afganistane. Ako to funguje? Platia sa peniaze organizáciám, ktoré poskytujú rozvojovú pomoc e, a služby. Toto sú organizácie súkromného sektora. Zoznam takýchto firiem je veľmi dlhý, ktoré pôsobia v biznise rozvoja. Sú vyplácané im sumy na základe priamých nákladov a takých administratívnych nákladov. Ak e, nepredložíte vyučtovanie pre priame náklady, nemáte nárok ani na preplatenie administratívnych e, nákladov. Prioritou je, aby e, sa to správne e, pozicionovalo. Napríklad 24-ročná mladá žena, keď má radiť ministrovi, ktorý je 50 ktorý si tým už všetkým prešiel, toto jednoducho nebude fungovať. Vedenie takejto organizácie, ktorá poskytuje takéto služby, môže si vyúčtovať svoje administratívne náklady, môže mať kanceláriu v Bruseli, e, vo Washingtone, kdekoľvek. Je takýto postup e, skorumpovaný? Podľa mňa áno. Je mnoho e, mechanizmov, aby darcovia mohli sledovať využívanie svojich peňazí, ale ak je systém takto zle nastavený, čo sa týka využívania peňazí, ehm, je tam ten eh, syndrom eh, spálenia, eh, tak dohľad príliš nepomôže, pretože je tam tento princíp, že peniaze sa musia využiť, inak budú problémy. Taktiež sa venuje veľká pozornosť afgánskej vláde. Ja tu nesom na to, aby som ich obhajoval. Akékoľvek obvinenie je, aspoň teoreticky, odôvodniteľné, ale nezabúdajme, že to je ten najľahší terč. Tie ťažšie terče sú, ako sa meniajú peniaze, aká miera kontroly je k dispozícii voči tomuto spôsobu e, využívania peniazy a taktiež porozumenie e, tohto strachu obyvateľstva čeliť e, štátnym orgánom. Nepotrebujú, aby sme ich poučovali, pretože tí denodene trpia v dôsledku takéhoto konania. Čo to teda všetko znamená? Rekonštrukcia nielen v Afganistane, ale v akákoľvek inej krajine, ktorá má problémy so svojím systémom, sa musí vnímať ako dlhodobý eh, projekt, eh, ktorý môže trvať dokonca celé generácie, kým sa to podarí nie 5 rokov, nie 10 rokov, ani žiadne rôzne stratégie stanovené do roka 2020 alebo nejakého iného roka aby sme sa posunuli vpred, musíme pochopiť, ako systém funguje a na to si musíme e, preštudovať veci. Keď budeme porovnávať Afganistan s Kolumbiou alebo s e, nejakou africkou krajinou, týchto modelov je mnoho a žiadny z týchto modelov sa neosvedčil. Každé ministerstvo v Afganistane má oddelenie pre e, rodovú príslušnosť v v západných krajinách eh, takéto oddelenia nie sú. Možno eh, to má dobrý dôvod, eh, ale tak toto je. Je tu taktiež oddelenie dohľadu na každom jednom ministerstve, pretože vláda čeli všetkým tým útokom z korupcie. Toto riešenie je veľmi technokratické a problém je pritom veľmi hlboko zakorenený. zakorenený. Nie je to len nejaká mierna bolesť, je to naozaj veľmi hlboký problém aby sme si naozaj získali ľudí a presvedčili ich, musíme do toho investovať. Aby sme primali vládu, aby zmenila svoje konanie, ešte, že môžeme o tom hovoriť, môžeme ich vyzývať, neprievať o tom, že už dostávajú peniaze od medzinárodných organizácií, môžu sa jednoducho vzoprieť. A my sa teraz musíme snažiť o to, aby sme hľadali iné spôsoby, ako riešiť korupciu mimo vlády, Isté, že e, mať ju neustále pod ohľadom, ale sú aj iné spôsoby, ako to riešiť a to dlhodobo, veľmi dlhodobo. E, dve veci, s ktorými sa dá niečo urobiť. E, zmeniť ten princíp príjmania rozpočtu, ktorý vychádza z nuly. Je tu princíp burn rate. Argumenty, ktoré sa spomínajú, sú dôležité. Isté, že Eh, ale sú to kroky, ktoré by trvali celé roky a toto jedno rozhodnutie eh, by bolo veľmi jednoduché. Keď eh, chcete si dať niečo urobiť v dome, keď chcete využiť nejakého remeselníka, nesnažte sa hneď prechádzať sa po uliciach, po uliciach Kábulu s plnou peňaženkou a zobrať si prvého, na ktorého narazíte. Týmto iba znepokojíte celé obyvateľstvo. Teda čo môžeme presne urobiť? Môžeme lepšie prepojiť činnosť mimo vládok. Už sú isté náznaky takéhoto konania. To je treba posilniť. Ďalej zapojiť ich ako súčasť eh, vašich podmienok, keď uvolíte peniaze afgánskej vláde alebo afgánskym ministerstvám. Čo presne e, e, urobíte pre nás za tieto peniaze? Toto sa ich musíte pýtať. Komisia respektíve zadávajte výskum, aplikovaný výskum. E, ja som sa nedávno opýtal komisie, e, ako riadia výskum. Povedali, že výskum nerobia iba programy. Ako teda viete, čo máte robiť? No vieme. Dúfam, že to sa už zmenilo. A myslím, že sa aj zmenilo, pretože tu teraz sedím. Ďalej organizácia e, rôznych osvetových kampaní v médiách a to vrátanie pozývania E, ľudí z iných krajín. Aj v Grécku je korupcia. Nechajme Afgáncov, nech sa poučia od Grékov. Povedzme o tom, aké sú nástroje nahlasovania e, negatívnych postupov, e, kde sa nahrávajú napríklad videá v niektorých krajinách, potom sa to dáva na internet, na YouTube a potom to vedie k um, trestným sadbám. Takýto výskum, takéto kroky nestoje veľa. Ide tu len o ochotu. Ďalej e, podporovanie e, verejných e, aktivít, napríklad na piatkových modlitbách je možné informovať ľudí, taktiež formulovať obavy z financovania politických strán, respektíve eh, príjmať politické strany, aby sa venovali témam korupcie. Ani jedna politická strana v Afganistane nemá boj proti korupcii ako svoju hlavnú tému a musia sa to napraviť eh, ďalej. Spoločné regionálne fóra, ako viete, eh, Stredná Ázia má problém s korupciou, aj India. Dá sa poučiť z týchto iných príkladov a nestalo by to ani veľa. Ďalej môžeme znížiť spoliehanie sa e, na firmy, ktoré sú zamerané iba na zisk. E, musíme investovať skôr do programov e, decentralizovaného charakteru, tak aby jedna firma nezískala všetko vaše financovanie, napríklad na vzdelávanie, aby ste to rozdelili medzi 3 či 4 a tým by sa vytvoril priestor pre miestne organizácie, aby sa do toho mohli zapojiť. To je všetko. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán Parto. To bolo naozaj eh, veľmi zaujímavé, priam až fascinujúce a rozhodne eh, prevezmeme vaše návrhy aspoň u nás eh, vo výbore DV. Teraz dáme slovo pánovi Ofir Drody, ktorý má tiež 15 minút na to, aby prednesol svoje vystúpenie a žiadame ho, aby sa pokúsil mm, zmestiť do tých 15 minút. Pán Drody, máte slovo? Thank you. So, uh... Ďakujem. Ja som z dvoch organizácií, eh, ktoré spajú korupciu a ochranu životného prostredia. Jedna je um, boj proti korupcii a druhá je protikorupčná organizácia, eh, ktorá eh, hlavne sa zameriava na korupciu v rozvoji ja e, vám ukážem, aké je trestná činnosť e, s divými zvieratami a prečo zaujímavá. Tiež budem hovoriť o korupcii a organizovanej trestnej činnosti a prečo táto je spojená s divými zvieratami. Takže poďme z studeného Bruselu e, do Takže v sa v Strednej Afrike, kde pracujeme, toto vidíme gorily, tieto tvory, ktoré vyhynú asi za 15 až 20 rokov. A to všetko kvôli e, nezákonnému obchodu s divými zvieratami. Osud e, lesného slona je podobný, len e, v posledných týždňoch sme zistili, prostredníctvom výskumu, že e, sme stratili viac ako 60 lesných e, slonov za posledné 10 ročia a za 10 až 15 rokov teraz tiež e, vyhnú a to všetko kvôli nezákonnému obchodu s divými zvieratami. Levy. Nedávno sme zistili, že v zásade máme 50 menej levov, ako sme si mysleli vo väčšine štátov, kde pracujeme, levy už vyhnuli, alebo vyhnú za ďalšie ešte dva roky a to všetko kvôli nezákonnému obchodu s zvieratami. Čo sa týka eh, nosorožca, eh, príbeh eh, západného černého nosorožca v Afrike, kde pracujeme, už tento vyhnul v 2007 a to opäť kvôli nezákonnému obchodu s divými zvieratami, takže e, príroda je postihnutá obchodom s divými zvieratami. Ukážem vám, ako to vyzerá. Tu e, vidíme batožený priestor auto, e, ktoré cestuje z Kamerun do Nigerie, kde sú 4 veľké vrecia marihuany. Máme tam aj nádobu s kokainom a strede tohto obrázku, ak sa pozrieme dobre, vidíme niečo v plienkach eh, zabalené v strede a to je mláďa. Neviem, či odtiaľ vidíte. Eh, mláďa šimpanza, tu je obchodník, ktorý eh, bol zatknutý a keď sa pýtate, že čo tam robí mladá šimpanza s 50 kg marihuany a kokainom, tak vám poviem, že trestná činnosť tými zvieratami je vážna vec a je to štvrtý najväčší druh trestnej činnosti eh, na svete. Je organizovaná trestná činnosť a je spojená s obchodom so zbraniami a drogami. Eh, keď eh, sa pozrieme na posledný prieskum pytliactva slonov, tak vieme, že to je kvôli narastajúcom nezákonnému obchodu slonoviny a jedna dodávka slony môže dosiahnuť až 5 miliard dolarov, 5 miliónov dolarov. Toto vidíme, ako sa organizuje tento obchod. E, tu vám dám príklad e, jedno jediného trestného stíhania e, zločinskej skupiny, ktorá obchodovala so slonovinou. A toto um, trestné stíhanie bolo v Kamerune a v spolupráci s Interpolom a tu vidíme mobilný rengen 40-stopového kontajnera a napravo vidíme drevo, ktoré sa deklaruje ako vývoz z Kamerunu, ktorý ide do Hongkongu naľavo, keď vidíme, tam je falošný falošné oddelenie v tom kontajnere a tam vidíme niečo hustejšie a tmavšie a keď sa pozrieme hore, tak e, vidíme, že sú tam e, ostré materiály a môžeme hádať, že e, je to slovené 640 39 tón boli skované v e, tomto skrytom kontajneri a jedno e, predstavuje viac ako 300 zabitých slonov a um, táto skupina um, vykonáva túto trestnú činnosť uh, a preváža to v falšnom kontajneri každé uh, dva mesiace a zistili sme, že mali až 2-3 milióny dolárov zisku z toho a sú činy od 80 rokov, takže predstavte si, uh, ako nevratnú škodu, ako jeden, jedna trestná skupina, zločinecká skupina spôsobujú biodiverzitu. Oni uh, fungujú prostredníctvom rôznych podregionov a uh, aktivujú a koordinujú stovky pytľakov a um, táto zločinská organizácia musí mať prísnu hierarchiu a ochranu. A to všetko podporuje sieť skorumpovaných úradníkov, generálov, sudcov, starostov, poslancov. A týchto ľudí zamestnáva táto zločinecká organizácia, aby mohla dodávať. E, tiež sú to spojenia s praním peňazí a to je zjavné e, s spojeniami e, na obchod s drogami v Pakistane a predpokladáme, že to tiež je spojené s obchodom so zbraniami, keďže tieto falošné kontajnery sa presúvajú z Ázie do Afriky a opačne, takže sa asi používajú na to, aby sa dovozili do Ázie zbrania, hoci to nedokážeme dokázať. Tu je ďalší príklad e, e trestnej činnosti s e, divokými zvieratami. Tu vidíme e, sivé africké papagáje, e, ktoré sú veľmi ziskové pre tento obchod. Tu vidíme klietky, ktoré obsahujú normálnu dodávku papagájov 1 až 2 milióny dolárov nezákonného zisku. Toto sa vykonáva v Kamerune každé dva týždne, takže pri e, takom ziskovom obchode sme identifikovali ministerstvo, ktoré má na starosti divé zvieratá v Kamerane, že toto bol vlastne zapojený štátny tajomník. Tejto zločineckej organizácii e, stále e, dávali dary e, vládnúcej politickej strane, takže mm, držali politickú ochranu ruku nad týmto obchodom. Dovolte mi mm, ako mm, priniesť nádej k korupcii a jej dôsledkom logo je prvá MVO, ktorá vynúcuje dodržanie zákona pri ochrane eh, zvierat, divých zvierat. A my sme eh, zistili, eh, že prvá prekážka pri presadzovaní zákona pri ochrane divých zvierat je korupcia. A my teda sme vypracovali inovatívny model pre boj s korupciou, aby sa právo dodržiavalo A toto funguje e, tak, že v spolupráci medzi vládou a MVO MVO e, vykonáva mandát e, vyšetrovania. Máme tajných vyšetrovateľov, aby infiltrovali tieto zločinecké siete, aby sa dostali k cieľom, zistili k cieľe a identifikovali korupciu. My E, tiež sledujeme e, zatýkacie operácie, e, my tiež právne sledujeme súdne prípady, sledujeme korupciu a tiež používame médiá, aby sme zverejňovali výsledky. Takže my sme v zásade strácovia tohoto procesu aplikácie a vynúcovania si práva. Takže boj s korupciou je pre nás veľmi reálny. Dovolte mi uvieť štatistiku, ktorú máme. Keď si vezmem Kamerun ako štát, tak viac ako 500 úspešných eh, zatknutí mm, dôležitých eh, zločincov mm, nastalo a mm, mnoho z nich boli vládni vradníci a v 85% eh, prípadov sme zdokumentovali pokusy úplatkárstva a v 85% prípadoch nebol e, uplatený zákon a poriadok, ale to skončilo s uplatkom. A my budeme proti e, týmto pokusom korupcie. Systém spravodlivosti nie je o nič lepší. 80% všetkých tých 500 e, súdnych prípadov, ktoré sme vyhrali, v 85% vám môžeme povedať, koľko pýtal sudca, koľko v úpadkoch e, bolo poskytnutých a v 85% prípadov teda nenastala spravodlivosť a naša úloha je, aby sme to zmenili. Takže my bojujeme proti týmto pokusom o korupciu. Tiež sme presunuli v šiestich e, štátoch hranicu a mm, dosiahli sme úspech, že v šestich štátoch e, boli mnohí obchodníci s e, divokými zvieratami zatknutí a uväznení. A e, tento model sa tiež používa na obchod s deťmi a ľudské práva a tak ďalej. A tu vidíme, ako iniciatívy z dola nahor, môžu byť inovatívne a môžu sa používať nielen e, na boj proti korupcii, ale aj na meranie korupcie a na víťazstvo v jednotlivých prípadoch. Môžete povedať, že to je pekné, že pekné veci sa dejú v Afrike, prečo by EÚ mala sa o to starať. EÚ by sa mala o to starať, pretože čokoľvek, čo sa stáva, čo sa deje v Afrike s divými zvieratami sa deje v EU a hovorili sme o tých e, silých papagajoch z Afriky, tak e, tie e, prichádzajú do Európy. Mnohé tieto prípady končili v Holandsku a Českej republike. Tiež sme hovorili o nezákonnom obchode s obytami a tieto prichádzajú do Európy vzduchom a pomory. Ja som v decembri vystupoval obchodníka e, s opicami a e, on povedal, že sprostredka obchodu viac ako 500 šimpanzov a tento e, vysvetlil ako na lodi vyvezol do Španielska opicu a dali sme to informácie španielským kolegom a my sme to poslali cez kanály Interpolu a my sme ich prosili, aby niečo urobili. Povedali sme im, že máte 2 mesiace na to, aby ste sa pripravili na príchod tohto obchodníka a um, absolútne žiadne výsledky nedosiahli. A tiež e, v Číne väčšina zo Slovny ide do Číny, nečasto ide do Európy. A jedna vec, e, ktorá ma napadá, je veľké zatknutie obchodníka v Stredoafrickej republike ten, táto obchodníčka dávala informácie o tom, ako pravidelne predávala slovenina do Španielska, Francúzska, Talianska. Ona nám e, uviedla umiestnenie e, konkrétnych zásob v Taliansku aj Francúzsku. My sme opäť pozvedali o spolupráci a vyslali sme tieto informácie tiež cez kanál Interpolu. A jedinú reakciu, ktorú sme dostali, je, že sily, ktoré sú uh, zodpovedné za takéto operácie v EU sú podvýživné personálom a e, e, mne sa nepodarilo e, vydanie povolenia na prehľadanie tejto zasielky. Tieto zasielky pochádzajú z Kamerunu, Senegalu a Konga a tieto idú cez Francúzsko a Belgicko, kam ich prepasujú paľovníci v safari. Teda v zásade EU e, nepotláča e, trestnú činnosť so divokými zvieratami, ale práve naopak je rajom. A v každom štáte, kde pracujeme, máme každý týždeň zločincov, ktorí obchodujú so zvieratami e, zatknutými. A počet zločincov, ktorí sú zatknutí za tieto trestné činnosti v EU, sa dajú spočítať na Prestokené ruky. Sú veľmi mierne postihy za to, skoro žiadne odne, tresty odnetia slobody a veľmi slabá kontrola na hraniciach. Takže ja tu mám v rukách návrh správy o organizovanom e, netrestnej činnosti a korupcii a e, praniu peňazí. A nie je tu žiadna smienka o trestnej činnosti so zvieratami, čo je piatý najväčší nezákonný obchod na svete a ktorý má nevratné dôsledky a e, tiež obvinuje e, a tiež zapája do toho členské štáty EÚ. Preto musíme pozbudzovať členské štáty, aby uzakonili e, demotivujúce postihy a musí sa to stať v EÚ môžeme začať e, ročný systém monitorovania, kde členské štáty budú musieť podávať hlasenia o trestnom stíhaní. A to prebieha teraz v Afrike. A to možno použiť nielen na trestnú činnosť, ja to veľmi rád uvidím vo všetkých e, oblastiach korupcie a e, tým bude môcť klásť pozitívny tlak na členské štáty. A samozrejme zvýšiť počet orgánov činných v trestnom konaní a rozšíriť ich mandát. Chcem ešte spomenúť jednu vec o spojení a zodpovednosti, ktorú má EÚ v rozvojovej pomoci, ako kolega Said spomenul. Máme tú istú paralelu v otázkach e, obchodu s divými zvieratami. V Kamerone reakcia na masakér, kde boli zabitých stovky slonov v Kamerune e, viedol k, k financovaniu, k zvýšeniu financovania, teda e, toto e, teda viedlo k zvýšeniu pomoci kvôli katastrofe, ktorá sa udela kvôli problémom v vláde. Takže hovoríme o 2,5 miliónoch, ktoré boli pridelené na financovanie malej oblasti 1,5 eh, milióna dolarov, ktoré boli pridelené eh, vláde a 1,8 milióna dolarov, ktoré boli pridelené na financovanie schôd, a ktoré museli byť eh, vyčerpané za 45 dní. A výsledok tohoto financovania, rýchlo financovania je ako prilevať olej do ohňa v skorumpovanom systéme. Takže miesto, toto eh, bolo eh, zamerané na to, aby sa budoval problém kapacity, ale eh, veľký problém bol vláda. A bolo teda kontraproduktívne a ja chcem tu povedať, že rozhodovania o financovaní môžu byť modrejšie a môžu sa zamerať na budovanie zodpovednosti a občianská spoločnosť má k tomu veľa riešení. Gracias. Ďakujem pekne, pán Droli za vaše vystúpenie, ktoré je určite veľmi zaujímavé. Ďakujem, pán Rudy, za vaše vystúpenie, ktoré je zaujímavé a ktoré určite nás oslovuje. A chcem vám povedať, pán Drody, ďakujem pekne the, interpretation. Mm, ďakujeme. V každom prípade chcem povedať, že sme prekvapení a možno aj preto, že sme boli ako si naivní, ale v každom prípade sme prekvapení a šokovaní veľkou väčšinou vašich vyhlásení ani nemusím vám ani hovoriť, že áno, vo výbore DV parlamentu by sme e, len vítame presné údaje o tých veciach, o ktorých ste hovorili a môžem vás uistiť, že sa do týchto e, vecí pustíme. Ďakujem pekne. Teraz dáme slovo mm, poslednej rečničke v tomto okrúhlom stole pani Knoer, ktorá, ako povedala, ako bol predtým povedané, rediteľka mm, Európskej agentúry mm, pre boj proti pododom a to je Olaf, e, čo je e, veľmi dobre známy e, a rešpektovaný úrad v Európske spoločenstva, pretože je to osobitne odváž na ustanovizenie, ktorá sa nezdráha konať a často tiež e, koná začína konanie proti e, veľmi prestížim a mocným orgánom a úradom VEU, takže e, veľmi radi si ho s pozornosťou vypočujeme. Ďakujeme za eh, vašu prítomnosť, pane Knojer, a vypočujeme si vaše vystúpenie s veľkým záujmom. Good morning, Mr. Lee. Dobrý deň, prajem, pán eh, Lee, pán Martínez, pán Newton Dan. Dobrý deň, dámy a páni. Predovšetkým eh, by som chcela oceniť Európsky parlament a predovšetkým poďakovať sa pani Eve Žoli za toto pozvanie, vďaka ktorému sa môžem zúčastniť tohto zaujímavého fóra, kde sa hovorí o problematike korupcie v súvislosti s organizovanou trestnou činnosťou a praním špinavých peňazí. Som veľmi rada, že môžem hovoriť v mene Európskeho úradu boja proti podvodom OLAF, kde pracujem ako riaditeľka už od decembra 2012 a mám v kompetencii vyšetrovania tejto konkrétnej oblasti. Ako viete, OLAF je kľúčovým aktérom, čo sa týka počtu vyšetrovaní, boja proti korupcii a e, zameriava svoje operatívne výsledky alebo snaží sa, aby operatívne výsledky boli stále efektívnejšie. A možno v tomto kontexte by som mohla spomenúť, že som prokurátorkou a posledných 5 rokov som pôsobila na Medzinárodnom trestnoprávnom súde v Hágu. E, stíhali sme Jean-Pierre Gambo, e, býval, e, ktorý páchal eh, hrozivé zločiny v Stredoafrickej republike a predtým som bola prokurátorkou v Nemecku. Dámy a páni, bola som požiadaná o to, aby som sa podelila s vami o skúsenosti OLAFu v boji eh, proti a v prevencii korupcie v rozvojových krajinách z pohľadu EÚ. Prečo je korupcia uh, aktuálna, prečo musíme proti nej bojovať alebo sa snažiť pôsobiť preventívne proti nej v rozvojových krajinách. Podľa odhadov korupcia stojí európskych daňových poplatníkov asi 120 miliard eur ročne, čo predstavuje asi 1 hrubého domáceho produktu EÚ. Korupciu nájdeme takmer vo všetkých krajinách a má tie najdevastujúcejšie dopady v rozvojových krajinách, pretože bráni akémukoľvek pokroku hospodárskeho rastu a demokracie. 4 z 5 európskych občanov tvrdia, že korupcia je veľkým problémom mm, v ich krajinách a zdôrazňujú potrebu silného politického záväzku bojovať proti tejto trestnej činnosti to a proti hospodárskym, politickým a sociálnym škodám, ktoré prináša nezákonné platby, úplatky fyzických osob či právnických osôb, a ako aj organizovaná trestná činnosť obchádzajú demokratický proces, bránia rozvoju hospodárstva a trestajú tých poctivých. Avšak, dámy a páni, boj proti korupcii nie je monopolom E, rozvitých krajín. Ani nemáme nejaké recepty, ktoré fungujú v rozvinutých krajinách, ktoré by sa dali nutne uplatniť v rozvojových krajinách. Stále častejšie rozvojové krajiny vyjadrujú svoje odhodlanie bojovať proti korupcii a chcú napodobňovať európske iniciatívy, ako napríklad akt e, e Rady z maja 2007 vo väčšine rozvojových krajín je korupcia rozšírená, je súčasťou každodenného života. Spoločnosť si na to zvykla. Dokonca ju považuje za nevyhnutnú súčasť vlastnej kultúry. Máme viacero mechanizmov, ktoré pomáhajú šíriť korupciu a robia z nej bežnú prax, bežný jav v týchto rozvojových krajinách. V podstate ide o to prostredie, v rámci ktorého fungujú štátni úradníci a súkromní, súkromné osoby. Toto prostredie spôsobuje korupciu. Štátna správa v rozvojových krajinách je veľmi byrokratická a neefektívna veľmi často. A je tu veľký počet obmedzujúcich e, legislatívnych aktov spolu so zlou kontrolou a zlým presadzovaním. To všetko prispieva ku korupcii nedostatočný rozvoj e, rozvojových krajín zvádza ku korupcii, alebo teda nedostatočný rozvoj podporuje korupciu. Dámy a páni, Európska únia je hlavným aktérom na medzinárodnej scéne v rámci boja proti tomuto javu a sme na Eh, poprednom mieste pri presadzovaní európskych nástrojov. Európska únia je najvýznamnejším darcom pre všetkým, čo sa týka pomoci rozvojovým krajinám. Európska únia ako celok, vrátane svojich členských štátov, je hlavným eh, darcom rozvojovej pomoci, ktorý predstavuje viac ako 50 rozvojovej pomoci vo výške viac ako 53 miliard v roku 2011. To sú najdostupnejšie, najaktuálnejšie údaje. Len z tejto jednej sumy, dámy a páni, veľké riziko podvodu a korupcie si môžeme veľmi ľahko predstaviť. Inštitucionálne a politické e, nedostatky týchto krajín e, by sme nemali podceňovať. E, vytvorenie zdravého, dobrého systému kontroly a monitorovania toho, akým sa využívajú finančné prostriedky EÚ, sa stávajú nutnosťou. Dámy a páni, ako všetci viete, úlohou OLAFu je bojovať proti podvodom a korupcii, vrátane ochrany finančných záujmov eurozpočtu. OLAF vyšetruje na základe svojich právomocí zisťovať nesprávne čerpanie EU finančných prostriedkov. Tieto vyšetrovania sa samozrejme robia aj v tretich krajinách za pomoci rôznych právnych nástrojov, ktoré umožňujú OLAFu prístup k relevantným informáciám s cieľom potvrdiť alebo vyvrátiť takéto nezrovnalosti. čo je vlastne podvod, a aký je vzťah medzi podvodom a korupciou. Uvediem zo pár príkladov nezrovnalostí, ktoré OLAF e, zistila, o ktorých sme už počuli od kolegov. Dvojité účtovanie, fakturácia, navýšená fakturácia, e, úplatky, viacerí donory a tak ďalej. Korupcia je potrebná preto, aby sa mohol schovať podvod a podvod je potrebný preto, aby sa dali získať naspäť finančné prostriedky na náklady korupcie. Inými, spôsobmi, inými slovami, korupcia je ďalším spôsobom, ako zakryť podvod e, s cieľom získať zo zákon, zákonne neoprávnený podiel finančných príspevkov z európskeho rozpočtu. Dovolte uviesť niekoľko príkladov. Európska mimovládna organizácia dostala peniaze na odstránenie mín e, v krajine, kde bola občianská vojna. Projekt bol financovaný, e, projekt financovaný e, za pomoci vhodného technického vybavenia a pracovníkov plus e, zistenia presných map toho, kde sú oblasti očistené od mín. V rámci vyšetrovania OLAFu sa zistilo, že mimovládna organizácia, ktorá dostala tieto peniaze, aby ušetrila na nákladoch, tvrdila, že očistila od mín väčšie plochy, čo nezodpovedalo realite. Nehumannosť takéhoto konania, ktorým sa ohrozujú životy ľudí, je nepochybná. Navyše aspekt finančného poškodenia E, popri tom sa zdá byť druhorady. Miestna samozpráva, ktorá mala robiť dohľad nad týmto projektom, nespravila potrebnú kontrolu a podvody sa teda dali schovať iba dovtedy, kým Olaf nezačal vyšetrovať tento prípad. Viedlo to k tomu, že finančné škody e, rozpočtu spoločenstva boli vymáhané späť a e, komisia má systém včasného varovania, ktorý upozornil na túto mimovládnu organizáciu. Čo sa týka ďalších aspektov, vyšetrovanie OLAF neprinieslo ďalšie zistenia. Prečo? Jednoducho preto, že podmienky, v tejto krajine nám neumožnili dozvedieť sa úplnú pravdu, čo znamená, že niekedy nám chyba potrebná spolupráca e, zo strany dotknutej krajiny či krajín. A keď si poz, vidíte takýto znak, väčšinou utekáte a chcete sa schovať, ale keď ho nevidíte, máte pocit, že ste v bezpečí. A v tomto prípade, žiaľ, v dôsledku korupcie ľudia, životy ľudí neboli chránené. Uvediem druhý príklad. Finančná pomoc v tomto prípade, o ktorej chcem hovoriť, išla cez medzinárodnú organizáciu, ktorá potom poskytla tzv. priamu rozpočtovú pomoc tretej krajine, ktorá v končnom dôsledku využila mimovládne organizácie, miestne a medzinárodné spoločnosti, e, ktoré mali realizovať zásielky technického vybavenia liekov. Išlo o vybudovanie sterilných laboratórií. A pozrite sa so mnou na toto vysokosterilné laboratórium, ktoré sme zafinancovali my z EÚ. Vidíte začiatok výstavby tohto laboratória. Nebudem hovoriť do detailu. Nechcem veľa hovoriť, chcem, aby ste naozaj mali čas, pozreli sa na tie obrázky a um, pozreli si to sami. Toto je výsledok po tom, čo boli peniaze vyplatené. 3 roky. Please make up your mind yourself. Sami si vytvorte názor, či toto považujete za vysoko sterilné e, lekárske laboratórium do ktorého ste chci investovať a kde by ste možno poslali či už svoje deti alebo rodinných príslušníkov na zdravotné ošetrenie. Ja si myslím, že u vás doma máte podlahy desaťnásobne čistejšie. Chcela by som vás upozorniť na to, čo je v pravom dolnom rohu. Možno si všimnete, že to sú dvere. E, tieto v krajine, kde je vonku asi 40 stupňov, takže asi si všetci uvedomujeme, že lieky by mali byť uskladňované do 6 stupňov Celzia. I think without any words. Slova si, slova si netreba. Chcem vás upozorniť aj na to, čo je vzadu v tejto budove. Tam je niečo, čo sa podobá na klimatizačnú jednotku, ktorá by mala zabezpečiť náležité uskladnenie liekov. keď e, v podstate tam boli uložené tie lieky, keď e, sa tie balíky rozbalili, začali to požierať potkaní, dostalo sa to do riega, do vody e, a malo to dopad na rezistenciu miestneho obyvateľstva. Podvody takéhoto rozsahu si vyžadujú naozaj spoluprácu miestnej samozprávy, ale pozrime sa z očí v oči realite OLAF tu, podobne ako aj v iných prípadoch, nemá vždy dostatočné právomoci, svoje vlastné právomoci na to, aby mohol vyšetrovať e, aspekty korupcie v tretich krajinách. Medzinárodná organizácia, ktorá bola prvým príjemcom našich finančných prostriedkov, e, sa rozhodla zaujať veľmi nový prístup, e, zverejnila svoje zistenia, vrátanie mien, podnikov a štátnych úradníkov, ktorí to mali v kompetencii na internete, tým, že chceli vyvinúť tlak na jednotlivých aktérov a zabezpečiť e, boj proti korupcii e, v ďalších projektoch. Samozrejme, to sa nás netýka. My to tak nemôžeme spraviť, pretože máme nariadenia, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov. Takže, dámy a páni, ako máme zlepšiť efektívnosť boja proti korupciu, korupcii v tretich krajinách? Uvediem zo pár návrhov. Poprvé, posilniť komunikačné toky medzi aktérmi, ktoré fungujú v rámci EU inštitúcií. Po druhé, podeliť sa informácie s inými finančnými darcami Existuje IT nástroj, ktorý sa nazýva transparentná pomoc, ešte stále je iba vo vývoji, ale ktorý by umožnil potom darcom podeliť sa o informácie a vyhnúť sa tomu, aby ten istý projekt bol financovaný dvakrát z dvoch zdrojov. Po tretie, je dôležité mať prístup k informáciám. To je jediný spôsob, ako môže OLAF bojovať proti korupcii. To znamená, že musíme naďalej pripravovať a rozvíjať politiky, napríklad eh, politiky pre informátorov, eh, tých, ktorí upozorňujú. Po štvrté, musíme mať silné stanovisko inštitúcií, pretože spolupráca do určitej miery bude závisieť od skutočnej kooperácie eh, v prípade prípadov korupcie a podvodov, ktoré výjdu na povrch. Politickí aktéry musia spolupracovať Európsky parlament, EEAS a Európska komisia musia podporovať úsilia OLAFu. Nemali by sme podhadovať, e, podceňovať ťažké podmienky, za ktorých e, sa realizujú vyšetrovania OLAFu. E, vrátanie toho, že pracovníci OLAFu vystavujú svoj život riziku. Na záver by som, dámy a páni, chcela povedať toľko, že boj proti korupcii je naozaj globálnou snahou. Všetci musíme prispieť, samozrejme každý svojím spôsobom, ku kriminalizácii či už ponúkaniu, prislúbeniu alebo dávaniu úplatkov a zabezpečiť konfiškáciu a e, vymoženie ziskov z trestnej činnosti. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Môžete si byť istá, že my e, tu v parlamente a konkrétne náš výbor DEVE Veľmi podporujeme činnosť OLAFu, vždy tomu tak bolo. Ceníme si nielen e, vašu e, účinnosť. A teraz dáme slovo prítomným e, kolegom poslancom. A mm, mám malo času, tak vás prosím, aby ste boli čo najstručnejší v vašich vystúpeniach a najprv žiadal slovo pán Newton Dan. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja budem veľmi stručný, mhm. pretože opäť je diskusia veľmi bohatá. Um, tomu pánovi, ktorý hovoril o, o prírode, o zvieratách, um, keby ste mali čarovnú paličku, čo by ste chceli, aby Európa urobila? jednu, dve alebo tri veci. Chceme, aby sa veci pohli. Uh, už ste predložili nejaké návrhy, ale povedzte nám, či by ste si naozaj želali, to by nám pomohlo. Uh, zastupkyni Olafu. Uh, E, to posledné, čo ste povedali, ma veľmi naozaj zaujalo. Musíme kriminalizovať ponúkanie úplatkov. To je dobrý nápad, ale neexistuje predsa trestná činnosť na úrovni EÚ, je to na úrovni členských štátov. E, myslíte si, rovnako ako ja, že by sme mali vytvoriť trestný režim na úrovni EÚ, nejaké trestné zložky, e, súdy, sudcov, políciu, väzenia na úrovni EÚ? Ďakujem kolegovia, teraz si počujeme kolo vystúpenia a potom eh, budete môcť na každú z nich eh, spoločne odpovedať. Teraz má slovo pani Matunio. Merci, madame. Ďakujem pekne, pán predseda, aj pani predsednička. Tieto ktorej vystúpenia boli veľmi, veľmi hutné, veľmi zaujímavé. Je mi ľúto, že som nemohla tu byť v tej prvej časti. Bola som na hlasovaní v rozpočtovom výbore a teda nemohla som sa zúčastniť v prvej časti tohto vypočutia. Pán Pachto hovoril o Afganistane. No je to také sklamanie alebo neúspech toho, čo sme sa snažili spraviť na úrovni Európskej únie v 2000 8. som bola v Afganistane v rámci misií rozpočtovej kontroly a tam sme konštatovali priamo v teréne, E, čo chceme spraviť. To znamená, chceli sme pomôcť rozpočtovo, aby sme zaviedli demo, eh, parlamentnú demokraciu, aby sme podporili poslancov, snažili sme sa doplňovať platy policajtom, sudcom a tak ďalej, mysliaci, že to obmedzí korupciu, aspoň na niektorých miestach, pre niektorých funkcionárov. Ale ste nám teraz povedali, že v konečnom dôsledku korupcia je úplne inštitucionalizovaná podľa toho, čo ste povedali. A kladiem si otázku, či tie nástroje, ktoré sme tam zaviedli, či vôbec to na niečo bolo dobré, neviem, či sa to stratilo, alebo nie, možno by ste nám mohli odpovedať na moju otázku, teda to, čo tam Európska únia dala, či tam z toho niečo ostalo. E- Dátovská krajina, predovšetkým Európska únia, zaviazala Karzaja, aby e, prispel k tomu, aby všetky štruktúry E, vlastne korektne vykazovali jej svoje účty. Neviem, či tí auditory sú ešte priamo tam a či ešte stále pracujú a či naozaj to, tie účty, ktoré vykazujú, sú transparentné a dobre z toho, čo som si vypočula, asi nie. Uh, a aj toho, čo povedala Eva, evidentne tam účtovníctvo úplne chyba, alebo jednoducho um, je sfalšované. Čiže v každom prípade je to sklamanie, je to neúspech nášho partnerstva EÚ a afgánskej vlády. A myslím si, že na úrovni Európskej inštitúcií by sme mohli niečo, ak máme ešte niečo spraviť, ak môžeme niečo spraviť, mali by sme. Je to naozaj veľkým sklamaním. Uh, Áno, mali ste pravdu, keď ste hovorili o tom, čo sa deje v prírode. Naozaj e, dohovor CITES e, v rámci neho bolo prijato viacerých opatrení, nedávno evidentne nestačia a biodiverzita sa stráca. Mm, krajiny mm, e, sú určité presvedč- majú určité presvedčenia a majú určitý záujem ničiť vlastnú faunu, ktorá je súčasťou svetovej biodiverzity. Je to škoda. Áno, počuli sme dobre, pochopili sme vašu výzvu. A určite aspoň niektorí z nás predložíme pozmenujúce návrhy, pretože sa stráca svetové dedičstvo ale myslím si, že aj na úrovni Európskej únie sa E, naozaj obchoduje sa pytlia, či sú to druhy, ktoré m, mm, sú ohrozené zánikom. Na jednej strane máme pytliactvo, ale na druhej strane sú aj um, um, lesné hospoda- správcovia lesov, ktorí tlačia týmto smerom a naozaj musíme bojovať za to, aby sme zachovali určité zalesnené oblasti. Um, v, nemám o tom dostatok informácií, ale v niektorých regiónoch e, naozaj dochádza k úhynu zvierat aj v dôsledku e, oblasti e, lesného hospodárstva, kde sa vyrubujú lesy a tým vlastne sa stráca, strácajú možnosti pre e, zachovanie biodiverzity tá posledná prednáška, to bolo naozaj veľmi odstrašujúce a naozaj nechápem, prečo napríklad v tom prípade tej nemocnice či laboratória, o ktorom ste hovorili, čo ste nám ukázali, ja nechápem, ja neviem, tá výstavba toho laboratória, to netrvalo jeden deň, to trvalo dlhšie, takže nerozumiem tomu, že to nikto nevidel priebežne. Predpokladám, že to, ja neviem, tá výstavba toho laboratória trvala možno rok či dva a prečo sme konali až tak neskoro? Áno, je tam korupcia, nikto to nepopiera možno aj v tejto krajine, ako aj možno, mm, viac ako u nás v Európskej únie, ale prečo my nejdeme tam na miesto a neoverujeme to, že e, napríklad tá výstavba alebo ten projekt sa realizuje podľa našich požiadaviek, aby sme zabranili takýmto výsledkom. Kolega, el señor Thijs Berman. Ďakujem, pani kolego Gino. Teraz má slovo pán Thijs Berman. Thank you very much. Ďakujem. Ďakujem za tieto vynikajúce príspevky, ktoré boli naozaj fascinujúce. Chcem sa opýtať niečo pána Parta. Naznačili ste, že e, korupcia e, často súvisí s rozvojom, respektíve, že dokonca podporuje rozvoj. E, tento problém je v Afganistane hlboko zakorenený. Desiatky miliárd eur um, poteklo do tejto krajiny um, v posledných rokoch a to uh, výrazne podporuje korupciu. Myslíte si, že po roku 2014 sa situácia zmení, keďže tie sumy sa výrazne znížia, keď odídu e, vojenské jednotky do veľkej miery a bude to mať dopad aj e, na budúcnosť krajiny? E, čo očakávate od budúcnosti? A čo by ste chceli, aby Európska únia urobila v tomto novom prostredí po roku 2014 vzhľadom na korupciu v krajine? Ďakujeme. Pán Jakolino. ako spravodajca má slovo a myslím si, že jeho pripojenka bude zaujímavá. Eh, Pán predseda, vypočuli sme si tri veľmi zaujímavé vystúpenia. Taktiež eh, sme si vypočuli o tom, že Európska únia musí zohrávať eh, významnú úlohu, že má sprístupniť finančné zdroje že celkovo už vyčlenila 40 miliárd eur, to je teda dosť značná suma. Teda príslušné krajiny sú potom adresátmi takýchto opatrení zameraných na pomoc, ale musíme sledovať, ako e, funguje byrokratický proces v týchto krajinách, ktoré sú ešte dosť slabé. A tu musím rečníkom povedať, že súhlasím e, s tým, čo povedali, ale otázka sa dá položiť aj takto. Pravdepodobne by sme zrejme mali byť ešte prísnejší pri rozdeľovaní peňazí tým mimovládkom, ktoré pôsobia v daných krajinách. A ešte otázka, kedy budeme mať konečne Európsku prokuratúru, ktorá e, sa naozaj bude môcť postarať e, o dodržiavanie záujmov, finančných záujmov spoločenstva. Ďakujem, pán kolega. Teraz dáme slovo Európskej komisii. No, zatiaľ, čo mi povedia eh, meno jej zástupcu, ktorý vystúpi, ja by som tiež eh, chcel um, si vypočuť reakcie a chcem zopakovať niečo, eh, čo na začiatku ehm, bolo povedané, keď sa hovorí, že korupcia je veľmi nebezpečná voči rozvojovej spolupráci, lebo musíte všetci zohľadňovať, tak ako my bereme do úvahy, že čase, keď sa keď e, rozpočty e, Európskeho spoločenstva sa vážne krátia, tak musíme e, chápať, že tú činnosť, s ktorou my postupujeme, je či je to argument na väčšie krátenie alebo menšie krátenie, teda miera do akej naša výkonná práca je účinnejšia, ako napríklad sa ukázalo a vyjadril v niektorých vašich vystúpeniach, toto tiež dáva argumenty okrem iného členským štátom, aby navrhli výrazné krátenie rozpočtov v tejto oblasti a to je vždy menej citlivé ako eh, tie kapitoly, ktoré priamo vplyňujú život našich občanov. Teda preto je to veľmi dôležité čo do účinnosti a menšieho dopadu korupcie, aby sme mohli naďalej presvedčať e, vlády členských štátov aj občanov, pretože z tých e, fotografií a vystúpení, ktoré ste nám e, predložili, je zjavné, že občania, ktorí so svojimi daňami financujú tieto kroky, reagujú tak, že si myslia, že je treba na iné účely venovať ich zdroje, aby bola zaručená ich účinnosť a tu zaručená nie je. Povedali mi, že v komisia nezamýšľa vystúpiť v tejto veci a preto dáme slovo Povedali mi, že nebudú vystupovať, no neviem, či pán Pironio vystúpi. Pán Pironio, máte slovo. Euh, bonjour. Áno, pán Pironio, pracujem na DEFCO a mám k dispozícii, e, mám v kompetencii pre všetkým otázku ochrany chránených e, zvierat a rastlín v Afrike už niekoľko rokov, čiže poznám veľmi dobre túto tému a k vystúpeniu pána Droryho by som chcel povedať, že úplne súhlasíme s analýzou pána Droryho. Chcel by som takisto povedať e, aj trošku ďalej, ako on povedal, pretože on hovoril o tých druhoch, ktoré sú ohrozené ako levy, slony a gorily. Ale chcel by som povedať aj to, že riziko straty týchto druhov presahuje len rozsah samotných druhov, ale že to má dopad na celý ekosystém a že to môže viesť k ekologickým, obrovským ekologickým zmenám a ako povedal e, aj pán prednášajúci, sú to nezvratné zmeny E, niekedy si myslíme, že je potrebné chrániť slony pre slony alebo levy pre levy, ale treba si uvedomiť, že je celý ekosystém, ktorý je ohrozený a je tu riziko, že to bude mať následne obrovské dôsledky aj pre obyvateľstvo, ktoré žije v týchto ekosystémoch. Je potrebné si uvedomiť, že to je to najchudobnejšie obyvateľstvo, ktoré využíva prírodné zdroje pre ich e, žitie a prežitie. Mm, chcela by som ešte zareagovať a povedať, že komisia pravdepodobne alebo určite je hlavným darcom, e, čo sa týka e, tejto podpory v Afrike. Ťažko sa mi to hovorí, pretože ste spomenuli vo svojom vystúpení e, finančné toky, ale je pravdou, že veci treba vnímať na rôznej úrovni. Sú veci, ktoré sa robia na národnej úrovni, na miestnej úrovni, na regionálnej, na medzionárnej úrovni. My sme zamerali naše snahy za posledných 28 e, rokov pre všetkým na ochranu tých miest, ktoré sú dôležité a to z rôznych dôvodov. Je tu otázka prípravu programov, postupu a tak ďalej. Jednoducho sme nemohli zaviesť nejakú globálnu stratégiu dnes E, mimochodom je to na požiadavku komisára pre rozvoj. Pripravujeme stratégiu, globálnu stratégiu s vystúpeniami, zásahmi na všetkých úrovniach, aj na úrovniach jednotlivých oblastí, ako je na medzinárodnej úrovni, pre všetkým v spolupráci s konzorciom boja proti e, trestnej činnosti, v spolupráci s Interpolom a tieto stratégii sa predpokladá podporiť také štruktúry, ako pán Drolí spomínal. A ak pán Droli zavádza v teréne, nemusí tu nutne ísť o finančnú podporu, pretože nemyslím si, že tu taká veľká požiadavka na finančné, finančné podporu. Je to skôr diplomatická, politická podpora. A teda pripravujeme takúto stratégiu zatiaľ ešte na tej technickej prípravnej úrovni, predložíme to nadriadeným a dúfame, že nájdeme spôsoby, mm, ako ju zrealizovať. Chcel by som takisto zdôrazniť ešte ďalšiu vec, ktorá sa týka problematiky korupcie. Ide o to, že často sme si mysleli, že konáme dobre, alebo tí, ktorí prijali rozhodnutia, rozhodli v dobrej vôle, mysleli si, dobre, zavedieme určité pravidlá, aby sme zabránili korupcii, pre všetkým korupcii na úrovni Európskej komisie. A práve naopak, opak je realitou, že tieto pravidlá podporujú korupciu. Uvediem príklad, ak by som dnes chcel zasiahnuť v Kamerune a pomôcť pánovi Drorimu v tom, čo robí, a to naozaj vynikajúce to, čo robí, jednoducho nemôžem, pretože musím ísť cez výberové konanie a e, je veľká šanca, že akýkoľvek iný, niekto iný vyhrá túto výberovú ponuku a môže to byť niekto, kto je skorumpovaný. Napríklad nemám právo e, nič s tým spraviť, nemôžem nič spraviť napriek vynikajúcej práci, ktorú robia. Sú to tie postupy, ktoré sme si my zaviedli, aby sme zachovali transparentnosť, aby sme zabránili korupcii, možno aj na úrovni samotnej komisie, ale zároveň sú v prospech korupcie, pretože jednoducho sme nútení dať finančné prostriedky tomu, kto vyhrá výberové konanie, aj keď tam nie je záruka. Jednoducho tam nie je záruka, pretože nemáme možnosti ani na úrovni komisie to následne monitorovať Áno, hovoril som o ochrane fauny, už vyše 20 rokov to robím, sme na to traja, pre celý svet. E, nemáme vôbec rozpočet na misie, e, keď e, som si vypočul vystúpenie pani riaditeľky z OLAFu, že sme si to nevšimli vôbec. Vopred samozrejme nie, lebo nemám rozpočet na misie, aby som išiel priamo do terénu. Uh, E, v tomto sektore to tak nie je, ale v iných sektoroch je to asi rovnaké. Jednoducho nemôžeme v priebehu výstavby projektu zistiť, čo sa deje. Treba jednoducho dôverovať. A je tu problém, problém zdrojov. Uh, E, na jednej strane poskytujeme viac, ale na druhej strane máme menej prostriedkov na to, aby sme mohli kontrolovať to, čo poskytujeme. A to je e, v centre celého problému. V každom prípade chcel by som na záver povedať len toľko, že na 100% súhlasím s obavami, ktoré vyjadril pán Drory. Poznáme to veľmi dobre, už sme o tom spolu diskutovali. E, je to niečo, na čom pracujeme. A chcel by som povedať, že naozaj je to súrne pretože pán Drory povedal, do 10-15 rokov od teraz mnohé veci, jednoducho mnohé zvieratá už nebudú. Je to nezvratný proces a africký kontinent je vystavený riziku toho, že bude vyzerať úplne inak a že tie zmeny budú naozaj dramatické. Ďakujem. Ďakujem, pán Pilonio. A moje zodpovednosti ako podpredseda parlamentu zahraňajú aj e, to všetko, čo sa týka viac jazyčnosti, aj to, čo sa týka tlmočenia e, vo všetkých našich činnostiach a tlmočenie tlmočníci ešte majú 7 minút možno sa bude dať dohodnúť 12 ak budú kolegové tlmočníci takí láskaví že budú ďalej tlmočiť takže naši traja spravodajcovia majú asi 3 minúty každý, aby reagovali na mnohé tie veci, ktoré tu odzneli a každý z nich by mohol vystupovať asi hodinu k ním, no 3 minúty, pán Parto, 3 minúty máte na vaše vystúpenie. Thank you. Um... Ďakujem pekne, ja budem naozaj veľmi stručný a rýchly či sme e, v Abrizane e, úplne mrhali čas. E, to nie je rozhodnenie. 50% obyvateľstva je po veku do 25 rokov, mnoho z nich študuje na univerzitách, všetci majú za sebou skúsenosti 12 rokov relatívnej demokracie, ktorá nikdy nebola. Teda nie je to stratený čas ani stratené úsilie, stálo to za to. Neregujem na vás, na niekoho iného. Teraz sa dostávam k vám a k vašej otázke, čo sa stane v roku 2014. Áno, súčasťou problémov s korupciou je, sú tie obrovské sumy, ktoré tečú do krajiny bez toho, aby sa e, kontrolovala absorpčná kapacita, aby sa kontrolovala produktivita využívania peniazy. To sa v roku 2014 zmení, pretože tých peniazí bude menej. To je dobrá správa. Taktiež to demilitarizuje e, pomoc, aj toto je dobrá správa. E, máme mnoho príležitostí, aby sme okamžite sa aktívne zamýšľali nad tým, ako sa zachováme v období po roku 2014. Média, áno, s nimi treba spolupracovať a využiť čas peňazí aj na to. Máme mnoho príkladov toho, čo sa deje, keď sa podporujú programy bez toho, aby sme pochopili kontext. Teda investujte do výskumu, um, dajte organizáciám verejného verejnej spoločnosti priestor zapájať sa do týchto, prostrie, do týchto projektov. E, ehm, nezabúdajme na všetkých aktérov spoločnosti. Ďakujeme aj za to, že ste dodržali e, vymedzený čas. E, pán Drol, nech sa páči. Ďakujem. Čo sa týka tých zoznamu, tých konkrétnych želaní, tak rozhodne prísnejšie postihy v členských štátoch EÚ. Toto by pomohlo ďalej po druhé, keby som to mala povedať ako priority tento e, systém monitorovania a poskytovania výročných správ. To by sa nemalo obmedzovať len na e, faunu, ale celkovo na boj proti korupcii, tak aby sme taktiež vyvíjali istý pozitívny tlak na príslušné krajiny a taktiež po tretie e, rozumnejšie rozhodovanie o financiách Isté, že vyžaduje si to občianská spoločnosť, ktorá bude pripravená na takéto rozhodovanie. E, zavedenie, zavedenie prísnych podmienok, to je jedna vec, e, ale taktiež si to bude vyžadovať e, akýsi manuál pre investície, tak aby každý jeden sektor mal k dispozícii istú časť financií, ale aby sa to využilo na projekty, ktoré budú transparentne sledované v tom danom konkrétnom sektore, tak aby sme Mm, to ponímali e, podľa sektorov, e, aby sa v prípade korupcie dalo presne odhaliť, v ktorom sektore k nej došlo. Aby sa to neponímalo tak všeobecne. Ďalej, čo sa týka e, toho dohovoru SEDESTE, ja som tam pôsobila ako vládny delegát pre Kamerún. Ten dohovor OSN vníma toto s veľkým sklamaním, pretože to mohlo priniesť veľkú pomoc v boji proti trestnej činnosti na zvieratách. E, zmeny sa zavádzajú, ale nie zmeny v medzinárodnej legislatíve. Čo sa týka e, pomoci polovníkom v konzervačných oblastiach, e, nie som proti, ale my máme konkrétne príklady, kde sa polovačky na safari vlastne ponímajú ako nezákonné pytliačenie Dali by sa zabezpečiť e, peniaze, ktoré by sa vracali späť e, na konzerváciu e, území, tak aby sa to však nestávalo obeťou korupcie. Čo sa týka mimovládok a, a ich zapojenia do korupcie, táto téma je naozaj veľmi blízka. My sme sa už veľmi intenzívne venovali výskumu korupcie v mimovládkach. A k tomu by som povedal toľko, že rozhodne je čo regulovať eh, na úrovni mimovládok, aby sa zvýšila priama zodpovednosť a transparentnosť ich činnosti. Už sme odhalili mnoho korupčných prípadov na úrovni mimovládok, ktoré sú ešte menej eh, priamo eh, zodpovedné než vlády v štátoch rozového sveta. A čo sa týka tej ďalšej témy, myslím, že Enrico veľmi jasne mm, podpísal, čo sa deje v oblasti životného prostredia, ale to je len jeden z mnohých sektorov. Musíme bojovať proti korupcii v samotnom jadre našich investícií a medzinárodného rozvoja, pretože iba tak potom zmeníme eh, samotný spôsob eh, minenia a čerpania týchto prostriedkov. Ďakujem, teraz má slovo pani Knojer. Ďakujem, pán predseda. Eh, ja by som sa vyjadrila k dvom otázkám. Poprvé, otázka toho, kedy príde EPO. Z môjho pohľadu už eh, možno aj zajtra, ale ja to nerozhodujem. Musíme sa snažiť vytvoriť európsku platformu, pretože ju potrebujeme. Pomohla by nám totiž v boji proti cezhraničnej trestnej činnosti, taktiež eh, na úrovni cezhraničných eh, prokurátorov vyšetrovateľov. E, takto by sme zastrašili všetky e, znalosti a poznatky, ktoré potrebujeme v rôznych sektoroch. A v tomto zmysle plne súhlasím s vami, pán Newton Dan, že potrebujeme európsku legislatívu a pokrok v tomto smere. Avšak členské štáty, takisto ako aj OLAF, musia naďalej pokračovať vo svojom úsilí. Niekedy e, si však myslíme, že na seba respektíve strieľame len s vodnými pištolami. E, čo sa týka e, vytvorenia takéhoto obrovského subjektu. E, myslím si, že stojí za to pousilovať sa o to, aj keby to bol obrovský subjekt, pretože by nám to pomohlo chrániť obete, to znamená naše daňových poplatníkov, alebo ľudí, respektíve aj zvieratá, ktorých sa to týka. Ďalej k otázke vás, pani. Prepášte, nevidím celkom dobre na vaše meno. Je to možno otázka monitorovania a kontroly. Otázka však nie e, kto by to mal robiť. E, môže komisia sledovať e, všetky spôsoby využívania peňazí, ktoré prideluje. Máme mnoho položiek financovania a v závislosti od ich druhu má komisia rôzne zodpovednosti a povinnosti. Musíme však vzdelávať eh, a poučovať aj krajiny, v ktorých poskytujeme tieto peniaze, aby oni samotné prevzali zodpovednosť. Teda ja by som povedala na to, čo môžeme urobiť, aby sme to odhalili skôr. Podľa mňa aby sme mali zefektívniť náš systém monitorovania a kontroly. Ale nesmieme zabúdať ani na to, že Taktiež trestná činnosť bielých golierov je veľmi inteligentná a taktiež sa to do veľkej miery e, skrýva. Keď sa pozriete napríklad na e, letisko v Berlíne v Nemecku, je to miliónový projekt a tesne pred otvorením letiska zistili mnoho problémov, teda dokonca aj v krajine ako je Nemecko, ani to najlepšie monitorovanie, tí najlepší experti e, nepomôžu vždy. Todos han cumplido, llegamos al final. Ďakujem, všetci sme naplnili svoju úlohu a dostaneme sa e, na koniec našej schôzy, ktorá bola veľmi fascinujúca. Aby som chcel trošku e, osvetliť to, čo povedal e, pán Pirom, ktorý je už dlhoročný pracovník a to, čo tu máme vo všetkých štátoch, kde sa realizujú tieto programy, máme veľvyslanstvo Európskej únie. Máme tam veľvyslanca, máme tam personál. A tento personál musí tiež byť zodpovedný. Teda nie je potrebné, aby pán Pironio išiel do Strednej Afriky, pretože v Strednej Afrike v každom z týchto štátov je veľvyslanectvo a je tam personál, ktorý by mal byť za to zodpovedný, aby vedel o projektoch, ktoré sa tam realizujú a aby kontroloval, ako dobre povedal naši mm, kolegyňa, aby zabranil e, také katastrofe, že e, po e, troch rokoch sa z nemocnice stane fraška. Takže preto to, čo vám povedal pán Pironio, je to zaujímavé veľmi a my v parlamente samozrejme trváme na tom, aby naši veľvyslanci, ktorí už nie sú veľvyslanci komisie, ale sú to veľvyslanci Európskej únie a preto aj parlamentu musíme mať nad tým kontrolu my že tento personál naozaj skúma tie projekty, ktoré sa realizujú e, na tomto území a to s, za peniaze prispievateľov z EÚ. Myslím si, že e, týmto tiež e, máme výzvu, aby my všetci v parlamente sme sa zasadili o to, že sa postaráme o to, že zástupcovia zahraničnej služby budú fungovať tak, aby zabranili takýmto katastrofám, e, ktoré ešte teraz vidíme e, tu na obrazovke. E, ďakujem pekne všetkým našim priateľom, ktorí sa zúčastnili na tomto vypočutí a ďakujem aj všetkým parlament poslancom, ktorí boli s nami a samozrejme ďakujeme odborníkom a personálu výboru pre rozvoj, ktorý nám umožnil túto prácu a my týmto zatvárame toto vypočutie a uvidíme sa popoludní, kde budeme pracovať e, na veľmi dôležitej schôdzi s dôležitými hlasovaniami e, vo výbore pre rozvoj.